Milé kolegyne a kolegovia, vítam vás na našom ďalšom zasadnutí. Chcel by som vás upozorniť, že body 6 a 9 sme zamenili, to som už povedal do poludnia. Všetci s tým súhlasili. Prosím o to, aby čo sa týka programu, sme boli e, veľmi disciplinovaní a dodržiavali časový harmonogram, ináč to nezvládneme budeme mať čo robiť dnes aj zajtra, pretože máme veľmi mnoho zaujímavých hostí. Takže ak dovolíte, začnem. Máme ako hostia e, zástupcu maďarského predsedníctva. E, vítame medzi nami e, pána ministra Felediho a pána ministra Nitrajho. Srdečne vítajte. Pán Feledí je ministrom pre národný rozvoj, zodpovedný za klimu a energetiku a pán Nitraj je, má na starosti e, informácia a komunikáciu. Dúfam, že som tie mená vyslovil správne. Máme k dispozícii jednu hodinu. Dohodli sme sa na tom, že najprv vystúpia obaja ministri so svojimi príspevkami a potom budete môcť položiť otázku. Môžeme teda začať. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Predtým, než začnem hovoriť eh, maďarsky, tak vás chcem pozdraviť a chcem vám povedať, že je to naozaj pre mňa čest a potešenie byť tu, môcť vám prezentovať program maďarského predsedníctva veľmi stručne. By som vám chcel trošku vysvetliť našu vládnu štruktúru a prečo teda eh, sme tu dvaja po vládnych zmenách, teda po zmene vlády pred 7 mesiacmi sa vytvorilo aj Ministerstvo pre národný rozvoj, ktoré sa venuje rôznym témam vrátanie infraštruktúry, e, dopravy a telekomunikácií. Máme aj regionálne otázky, kohezné otázky, e, verejné obstarávanie, e, štátne riadenie a tak ďalej. Takže to je dosť veľké ministerstvo a z tohto dôvodu, dôvodu minister je vlastne zodpovedný za rôzne témy a preto sme aj počas maďarského predsedníctva rozdelili úlohy. To znamená, že štátny tajomník bude zastupovať telekomunikačný sektor a bude predsedať aj rade v tejto oblasti a ja budem sa venovať ďalším otázkam Dobre, takže teraz už prejdem do maďarčiny a predstavím vám náš e, program. Tisztelt elnök úr, a tisztelt képviselő hölgyek és urak! Vážený pán predseda, vážení poslanci, je pre mňa cťou e, v, zas, e, za, v mene Maďarska hovoriť o e, prioritách Maďarska počas predsedníctva v oblasti energetiky. Cieľom e, maďarského e, predsedníctva rady je vytvoriť e, silnú Európu. Myslíme si, že k dosiahnutiu týchto cieľov budeme potrebovať aj ciele v oblasti energetiky. Počas maďarského predsedníctva budeme riešiť strategické dokumenty, ktoré e, budú určovať e, európsku energetickú politiku, ako aj nástroje, ktoré povedú k týmto cieľom. Maďarsko ako úradujúce e, predsedníctvo rady podnikne všetko preto, aby v najbližšom poloroku riešilo otázky priorít na európskej úrovni čo je bezpodmienečne nutné, pokiaľ sledujeme e, predovšetkým e, také európske cieľa, ako je stratégia 2020 v oblasti energetiky. Maďarské predsedníctvo rady považuje za dôležitú udalosť 4. E, február, keď sa uskutoční e, stretnutie, e, ktoré je zamerané na oblasť energetickej politiky. Bude sa zaoberať vecnými otázkami, bude potrebné urobiť dôležité rozhodnutia. Všetci sa snažia o to, aby na e, zasadnutí e, vo februári e, bolo možné dospieť k závažným rozhodnutiam. Táto príprava začala prakticky už v minulom roku a ciele, ktoré sme si vytačili, súvisia s ustanoveniami komisie, ako aj s doporučeniami parlamentu. Ide predovšetkým o energetickú účinnosť, e, o e, infraštruktúru, výskum, vedu a výskum, národné energetické zdroje, ako aj medzinárodné vzťahy v oblasti energetiky. Predsedníctvo rady si myslí, že je dôležité e, vytýčiť priority a tu, tieto priority potom riešiť v rámci e, medzinárodnej spolupráce. Väčšina úloh, ktoré e, zahrňujú tieto priority, si vyžaduje finančnú podporu, či už z národných alebo európskych zdrojov. Považujem za dôležité vyzdvihnúť predovšetkým to, že sme pritom e, odkázaní e, na e, členov tohoto výboru a je potrebné, aby bol vytvorený pre tieto ciele patričný finančný rámec. E, tieto priority sú e, stanovené do roku 2020, ale samozrejme aj po období 2020. Maďarské predsedníctvo e, je toho názoru, že dôležitým medzníkom je rozvoj infraštruktúry, ktorý súvisí s prioritami, ktoré sa ešte budú musieť vypracovať, ako aj e, so skrátením schváľovacích konaní, e, predovšetkým e, u cezhraničných infraštruktúr. A takto sa vytvorí účinný energetický trh. K tomu potrebujeme nie len dôraznú európsku politiku, ale aj spoločné účinné vystupovanie voči tretím krajinám. Je teda veľmi dôležité, aby všetci občania mali pocud, pocit, že e, zabezpečovanie energiou je e, zajistené, je pritom potrebné zohľadniť aj e, trvalú udržateľnosť. Prvá výmena názorov o tomto dokumente e, začala tri týždne po schválení tohoto dokumentu, takže máme len provizorné stanoviska zatiaľ. Počas maďarského predsedníctva rady by sme sa radi ďalej zaoberali e, týmto dokumentom a to predovšetkým e, vzhľadom e, na podujatie 4. februára a vzhľadom na energetický summit, ktorý si ako cieľ vytýčil E, schváliť závery v súvislosti s touto stratégiou. Pokiaľ ide o infraštruktúru, vytýčili sme si cieľ e, zvýšiť konsistenciu energetickej infraštruktúry e, v rámci klimatických cieľov, hlavne čo sa týka obnoviteľných energií, skleníkových emisí. rovnako aj čo sa týka e, cieľov dekarbonizácie do roku 2015, ako aj e, palivových e, zmesí, takisto aj sieťové prepojenie s tretimi krajinami. Ďalej potrebujeme vybudovanie inteligentných sietí a riešenie neustále e, sa rozširujúcej e, siete poskytovateľov služieb. Takisto potrebujeme systém na e, prepravu a na viazanie CO2. Tieto ciele si vyžadujú zosúladenie medzi národnými rozvojovými plánmi, funkciou vnútorného trhu, požiadavkami trhu, ako aj investičnými zámermi, rovnako ako aj medzi e, európskymi e, projektmi, ktoré sú podporované. Takisto je potrebné zabezpečiť, aby princíp e, daňových poplatníkov bol zosúladený s týmito požiadavkami. Komisia odhadzuje, že e, zosietený európsky energetický trh bude vyžadovať e, investície, ktoré budú o 100 e, tisíc miliard vyššie, než, je to, než to bude v roku 2020. Musíme vypracovať spoločné stanovisko, musíme mať dostatok finančných prostriedkov, aby sa dali tieto projekty financovať E, musíme vedieť, aké e, podporné mechanizmy použijeme, aké európske e, finančné podporné systémy sa využijú, ktoré projekty sú, respektíve budú prioritné a ktoré by sa mali najviac podporovať. Komisia v roku 2011 pripraví doporučenie pre prípravu energetickej infraštruktúry predsedníctvo e, uskutoční 16. a 17. maja konferenciu na túto tému. Ďalej je tu otázka energetickej účinnosti, akčný plán pre energetickú účinnosť a e, jeho preskúmanie. To je tiež jeden z dôležitých bodov e, programu maďarského predsedníctva rady. Považujem za veľmi dôležité, aby v najbližších mesiacoch bol vytvorený rámec preto, aby sme mohli e, zahájiť prvé kroky do budúcna v tejto oblasti, pričom je potrebné zohľadniť nedávno schválené doporučenie parlamentu na preskúmanie tejto stratégie. Môžeme byť teda presvedčení o tom, že otázka energetickej účinnosti bude dôležitým bodom aj na našom programe. Vecná diskusia ministrov e, do roku 2020 e, len počiarkuje túto skutočnosť, že úsporný energetický potenciál v Európe sa bude musieť aj naďalej využívať. Hospodársky rast musí e, byť e, odpojený od nárastu potreby energie. Tento prístup má konkrétne výhody pre občanov Európy, e, pretože e, účty za plyn, respektíve prúd, nebudú také vysoké. Nejde teda len o internú prioritu Európy, keď hovoríme o energetickej účinnosti, ale e, to platí aj pre spoluprácu s krajinami, ktoré majú e, podobné vysoké emisie. Ekodizajn a ekolabel je veľmi dôležitý, ale popri tom sú dôležité aj sektory, ktoré e, majú veľký potenciál, čo sa týka úspory energie. A týka sa to takisto aj budov. E, verejná správa zohrá veľmi dôležitú úlohu. Spomeniem len verejné obstarávanie, e, vzdelávanie, školenia a tak ďalej E, spomeniem e, e, tiež niektoré európske iniciatívy, ktorej, ktorých výhody sa už začínajú teraz prejavovať. Na základe oznámenia komisie našu prácu budeme podporovať tým smerom, ktorý umožňuje, aby sa rada na e, samite v júni e, mohla e, prezentovať so e, s prezentáciou alebo e, doporučení. Ide predovšetkým o to, že je potrebné zostaviť e, plán e, pre oblasť energetiky do roku 2050 a veríme, že tento plán bude úspešný. Pokiaľ berieme do úvahy stratégiu 2020 a z toho sa vykryštalizujúcu budúcnosť. Z toho by mal vyplynúť aj dozie pre energetické trhy, ako aj nariadenie týkajúce sa transparentnosti týchto trhov. To všetko viedlo k otázke, e, ktorá hovorí o tom, že potrebujeme e, vnútorný trh. Spotrebitelia na e, trhu E, musia e, mať e, dôveru v tento trh a takisto obchod v tejto sfére je veľmi dôležitý. Predsedníctvo rady sa snaží plánované rozhodnutie, plánované rokovania podporiť. V pracovných skupinách rady tieto rokovania v decembri minulého roka začali a v dohľadnej dobe si budeme môcť urobiť e, prvý obraz e, o tom, ako napredujú. Existujú určité spoločné body, čo sa týka tohoto návrhu e, v súvislosti s smernicou týkajúcou sa vnútorného trhu. Budeme musieť e, zabrániť akýmkoľvek e, paralelám v týchto pravidlách alebo predpisoch. Sme presvedčení o tom, že e, toto dosie budeme môcť v plodnej spolupráci vypracovať spolu s parlamentom, pokiaľ sa dohodneme na tom, že dôjde k dohode v rámci prvého čítania, preto budeme musieť s výmenou názorov začať čo možno najskôr. E, potrebujeme e, dospieť k jednotému postoju do samitu v júni. Vážené dámy a páni, som presvedčený o tom, že výsledky budú možné len v spolupráci s vami a členskými štátmi, preto pevne verím, že náš program podporíte. Pri zostavení tohoto programu sme zohľadnili tú skutočnosť, že Maďarsko ako tretím členom tohoto tria po belgickom a španielskom predsedníctve začína so svojou činnosťou a bude viesť konzultácie s Maďarskom, ktoré sa zatiaľ len pripravuje na túto úlohu. Ubezpečujem vás, že maďarské predsedníctvo bude otvorené pre konzultácie, ako aj pre múdre kompromisy. Ďakujem za vašu pozornosť a čakám na vaše otázky. Ďakujem pánu Nitrajmu. Vážený pán predseda, vážení poslanci parlamentu, dámy a páni, vítam vás srdečne v mene maďarského predsedníctva rady a rovnako vítam srdečne aj všetkých tých, ktorí sledujú toto zasadnutie cez internet. Ciele maďarského predsedníctva sú e, jasne e, vytýčené v slogane e, za silnú Európu európska spolupráca je niečo, čo môže byť úspešné jedine vtedy, ak sa táto spolupráca e, rozšíri a prehlbí. Urobíme všetko preto, aby sme spoločne posilnili Európu. Pokiaľ e, hovoríme o vytýčených cieľoch maďarského predsedníctva, musím povedať, že budeme hľadať dialog a konsenzus Jedine takto sa nám podarí dopracovať k dobrým záverom, e, pokiaľ e, sa všetci zúčastnia na tejto e, práci. Preto v najbližších mesiacoch budem trvať vo svojej práci na dialógu. Pevne verím, že sa nám podarí napredovať, pretože aj svet sa razantne mení predovšetkým v našej oblasti, v oblasti telekomu. Naše závery musíme pripraviť včas, aby sme E, boli vlastne tými, ktorí e, riešia a e, pripravujú tieto zmeny. Ide nám teda o dynamické silné predsedníctvo. Ako predseda Telekom rady by som chcel vytvoriť úzký vzťah a kontakt s parlamentom, tak ako to bolo aj v minulosti. Vážený pán predseda, vážení poslanci, program maďarského predsedníctva je založený na digitálnej agende pre Európu, ktorá bola schválená v minulom roku. Chcel by som sa poďakovať belgickému predsedníctvu za to, že v tejto záležitosti postupovalo veľmi rozhodne a veľmi dôsledne zastupovalo naše názory. Digitálna agenda podporuje ekonomický rast Európy, rovnako aj konkurencieschopnosť. Európsk... Maďarské predsedníctvo takto vlastne prispeje svojou mierou k implementácii. Sme pripravení podielať sa na prvom e, digitálnom zhromaždení, e, ktorej sa zúčastnia e, civilné organizácie, priemel, priemysel, ako aj ostatné organizácie. Európske predse- maďarské predsedníctvo by chcelo dosiahnuť aj pokrok v oblasti digitálnej agendy, a to v dvoch legislatívnych opatreniach. Prvé legislatívne opatrenie treba vidieť v súvislosti so sieťami a bezpečnosťou informácií. Či už je to doma, na pracovisku, všade vidíme e, alebo prichádzame do styku so sieťami. Ale sme zraniteľní, ako e, to ukazuje napadnutie e, estonských sieť v roku 2007. Nový návrh komisie týkajúci sa posilnenia Európskej agentúry pre siete a e, bezpečnosť e, počíta s posilnením e, mandátu tejto organizácie. Myslíme si, že modernizáciou EMISA sa podarí aj užívateľom poskytnúť e, väčšiu e, bezpečnosť. Kladieme vysoké očakávania aj na spoluprácu s pánom Čičesterom, ktorý je spravodajcom tejto témy, tejto správy. Pevne veríme, že táto spolupráca prinesie značný pokrok. Dôležitou zložkou bezpečnosti a dôvery je aj ochrana kritickej E, informačnej infraštruktúry. V Maďarsku sa uskutoční e, konferencia s vysoko postavenými činiteľmi na Balatone a ja by som vás už teraz rád na túto konferenciu pozval. Druhý, druhou legislatívnou prioritou počas maďarského predsedníctva e, je program v rámci rádiospektra ide predovšetkým o to, aby sa toto e, rozhlasové spektrum e, rozšírilo a podporilo prakticky služby, e, ktoré sa v tejto oblasti poskytujú. Nejde o nič iné ako o frankvečnú stratégiu Európskej únie. Preto som veľmi rád, že tu predložila komisia svoj návrh. 6. januára sme uskutočnili bilaterálne stretnutie v Maďarsku e, k tejto problematike. Zúčastnilo sa ho pán Likrus, pán Gunna Hekma a ja som bol tiež prítomný. Hovorili sme o najdôležitejších prvkoch tohoto návrhu a rovnako o časovom harmonograme, ako aj o najdôležitejších prvkoch tohoto e, plánu. Dovolte mi, aby som sa poďakoval ešte za prácu, ktorú odviedlo belgické predsedníctvo a pevne verím, že počas maďarského predsedníctva rady e, dosiahneme ďalší pokrok. 3. decembra som sa zúčastnil stretnutia rady a na tomto stretnutí sme o tejto téme hovorili taktiež. Je to veľmi dôležitý dokument. Stanovisko ministrov bolo jednotné. Pokiaľ si však položíme otázku, ako by sme to mohli robiť e, lepšie, je potrebné viesť ďalšiu diskusiu. Maďarské predsedníctvo sa pokúsi v tejto oblasti jednotlivé stanoviska viacej priblížiť. Musíme nájsť odpovede na zásadné otázky, ako je napríklad e, európska úroveň, ako aj úroveň jednotlivých členských štátov a ako približiť navzájom tieto dve úrovne. V roku 2012 v Ženeve e, sa uskutoční e, svetová rozhlasová konferencia spolu s ostatnými zástupcami sa tu vypracujú závery, aké v rámci akých služieb sa toto radiospektrum môže používať a aké služby bude poskytovať. Popri digitálnej stratégii bezpečnosť a spektrum sú najvyššími prioritami predsedníctva v oblasti e, telekomunikácií. Sme ochotní podporiť ďalšie iniciatívy komisie, napríklad e, aj v oblasti e-governance. Rada pravdepodobne e, schváli závery v tejto oblasti. Chcem ešte spomenúť, že komisia pripravila správu o e, interných rooming službách a v rámci publikácie bude táto správa zverejnená. O tejto téme však bude potrebné ešte diskutovať. Sme otvorení tejto problematike a počítame s tým, že tu dosiahneme značný pokrok. Ďalšou témou je téma, e, ktorá je parlamentu veľmi blízka. Je to IGF. Pevne verím, že so zadusťučinením ste zaregistrovali pozitívne e, výsledky rokovaní predsedníctvo EÚ sa zasadilo za satelitné navigačné systémy. Viem, že táto téma v rozličných e, formáciách e, rady, ako aj parlamentu, e, je a bude často diskutovaná. 18. Eh, januára 2001 komisia zverejnila svoje oznámenie. Budeme mať na svojej agende aj túto tému a pevne veríme, že už v marci sa nám podarí predložiť závery rady a tieto závery schváliť. S veľkou pozornosťou sledujeme aj prácu parlamentu a e, prácu pána Komaka, ktorý má na starosti túto tému. V súvislosti s návrhom e, uznesenia k programu Galileo chceli by sme pokračovať v práci, ktorú započalo belgické predsedníctvo. Pevne veríme, že sa nám podarí odlišné názory vláde, v rade navzájom priblížiť. ITRE e, výbor e, rokoval o tejto problematike tiež. Správa e, pána Glanteho bude tiež diskutovaná. Vážení poslanci, čo sa týka našej spolupnej práce, mám vysoké očakávania. Pevne verím, že sa nám takto podarí E, prispieť e, k vyššiemu e, blahobytu obyvateľstva. Ďakujem a očakávam vaše otázky. Ďakujem obom ministrom. A my máme k dispozícii teraz ešte 25 minút na to, aby ste kládli otázky a vypočuli si odpovede, pretože o 4. hodine príde pán komisár Oettinger. Mám 13 prihlášok do diskusie a ešte sa hlásia ďalší. Takže to znamená, že pokiaľ čo najviac ľudí chce položiť otázku a chce počuť aj odpovede, každý môže položiť otázku na dobu jednej minúty. Viac času nemáme. Prosím vás, aby ste sa skutočne koncentrovali, aby čo najviac ľudí mohlo dostať slovo. Ako prvý kolega Džurk, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda vážení páni ministri. Mám otázku v oblasti politiky energie. Teší ma, že medzi priority maďarského predsedníctva patrí aj politika v oblasti energie, ale je tu určité riziko v tom zmysle, že tie krízové opatrenia a všetko ostatné dajú do úzadia, do úzadia, ale my nemôžeme strácať čas, musíme naozaj príjmať opatrenia aj v oblasti energetickej politiky, lebo aj tieto môžu byť odpovedou na krízu. Preto sa teda teším, že sa táto téma teraz dostáva do takého určitého systematického pohľadu. Infraštruktúra je mimoriadne dôležitá v oblasti energie, pretože bez náležitej energie e, samozrejme nebude možné vytvoriť e, spoločný trh je tu mnoho regiónov, ktoré majú problémy, ale najzraniteľnejším regiónom je región juhovýchodnej Európy. To sme videli veľmi dobre na plynovej kríze. Izolované trhy musia byť prepojené. Na to sú potrebné infraštruktúry, na to sú potrebné plynovody a aj nové zdroje. A ja si kladiem otázku, že teda vám kladiem otázku, pán minister, ako by mohlo prebehnúť prepojenie na osi juh-sever. Mám na mysli budúcnosť, hlavne budúcnosť plynovodu Nabuko, ako to rýchlejšie celé zvládnuť. Ďakujem pekne, kolegyňa Hercog, ako ďalšia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítam tu oboch pánov ministrov. Chcem sa poďakovať hlavne za písomné podklady, ktoré predložili. Moja prvá otázka sa bude týkať portfólia pána Felediho. Je tu mnoho vecí, ktoré nás spájajú. V Európskom parlamente nás málo čo delí v oblasti energie, takže naozaj eh, chcem poďakovať eh, predsedníctvu za predložené priority v oblasti energie. Ja osobne eh, som tieňovou spravodajkyňou pre oblasť jadrového odpadu. A teda toto je problematika, ktorá ma veľmi zaujíma, aké je stanovisko rady a predsedníctva v tejto súvislosti. Myslíte si, že by bolo predstaviteľné, že v tom prípade, že parlament v pléne odsúhlasí uznesenie, že tento problém bude poriešený v rámci vášho predsedníctva rady? A ešte tu mám ďalšiu otázku, ktorá sa týka zásobovania juhovýchodnej Európy plynom. Takže aké je vaše stanovisko k tomu? Pán kolega Mesaroš. Elnök úr, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Srdečne tu vítam oboch ministrov. Ďakujem pekne za zaujímavé úvodné slova, predstavenie programu. My sme si istí, sme presvedčení, že energetická politika je v dobrých rukách, vo vašich rukách. Oznelo tu veľmi veľa o prepojení trhov s energiou. Hovorili ste o transparentnosti, ktorá musí vládu na týchto trhoch. Dúfam, že sa vám podarí dosiahnuť ten dlho očakávaný prelom v tejto oblasti. Držím vám palce každopádne. A teraz konkrétna otázka. 4. februára bude energetický summit. A mňa by zaujímalo, Viem, že tento summit sa bude zaoberať inováciami, no a mňa by zaujímalo, aké očakávania kladiete, aké výsledky očakávate od e, tohto samitu a aká je úloha Maďarska ako predsedníckej krajiny pri tomto samite. A pán minister Nitraj spomenul Galileo. A v tejto súvislosti e, spomeniem mnohé obmeškania, náklady e, rastú do výšky, takže čo si k tomu predstavuje maďarské predsedníctvo pán Balčítis ako ďalší? Ačiū, gerbiamas Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa tiež pridal k slovám vďaky na adresu oboch ministrov maďarského predsedníctva. Vytvorenie spoločného trhu v oblasti energie bude mať obrovský vplyv na konkurencieschopnosť našich krajín. A ja vidím v vašom programe mnoho, podľa môjho názoru, dobrých plánov. Sú tu obrovské výzvy, závislosť od externých zdrojov energie, od externých dodávateľov. Takže, pani ministri, v tejto súvislosti si myslím, že je potreba hovoriť o tejto externej dimenzii. Takže čo nám k tomu môžete viac povedať? Nejaká externá práca, ako si ju predstavujete do budúcna, ako plánujete zabezpečiť rovnaké podmienky, pokiaľ ide o nákup energie pre všetkých? nemáme sa, nemali by sme sa podľa vás zamyslieť nad nejakou vyššou mierou koordinácie našich opatrení, pokiaľ ide o nákup energie. Čoraz častejšie počúvame, že by bolo dôležité ten trh s energiou e, koordinovať, pokiaľ ide aj o ceny, o externé dodávky. Kolega Enču ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tiež sa chcem poďakovať obom ministrom za to, že prišli. Je si maďarské predsedníctvo isté, že môže vyvinúť jed jedinečnú a efektívnu energeti- spoločnú energetickú politiku pre Európu počas nastávajúcich šiestich mesiacov, je možné, e, aby EÚ konala spoločne a nie prostredníctvom iba jednotlivých e, členských štátov ohľadom energie. E, nemôžeme strácať čas, pretože ako ste aj vy povedali, musíme vnímať túto politiku ako naozaj naliehavú záležitosť. Pán Žadu? Ďakujem. Pán predseda, pán minister pre energetiku a pre klímu, budete tu mať eh, dva dôležité body. To je otázka eh, prejdenia od 20% do, k 30%. To je eh, náš cieľ aj z Cancúnu. Je to dôležité pre naše rokovania a je jasné, že Európska únia musí zmeniť svoje ambície a prispieť do tejto debaty. My si myslíme, že 30 je dobrý cieľ pre EÚ. Nemyslí si to len komisia, ale aj parlament. Je to dobre pre Európu, aj pre celý svet, pre e, záujmy všetkých aktérov. Ako chcete pristupovať k tejto debate na rade 4. februára, to je dôležitý dátum, máte pravdu, keď hovoríte, že treba správne hospodáriť s energiou, ale zatiaľ v rade sa nepresadilo mnoho opatrení, zatiaľ bolo iba veľa rečí, ale žiadne konkrétne kroky. Myslíte si, že čo sa týka zateplovania budov, môžete priniesť niečo nové? Pani Kolárska Bubinská. E, bardzo się cieszę, že węgierská prezidencia... Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že maďarské predsedníctvo venuje takú veľkú pozornosť energetike. E, po vašom predsedníctve nasleduje polské predsedníctvo a e, budeme samozrejme úzko spolupracovať. Pán minister, povedali ste, že vašim cieľom je silná Európa počas vášho predsedníctva a ja by som chcela vedieť, ako to vidíte v kontexte energie. E, povedali ste nám, aké sú vaše priority ktoré sú značne v súlade aj s prioritami komisie a parlamentu, ale ako vnímate posilňovanie Európy v oblasti energetiky? Samozrejme, jednou z dôležitých vecí je posilňovanie a vybudovanie spoločnej infraštruktúry, ale e, tiež sa treba zamerať na ďalšie otázky. Počas rôznych predsedníctiev e, sa otvorili rôzne otázky. Niektoré teda predsedníctva majú veľmi jasné priority a jasné ciele a ja by som chcela vedieť, aké sú konkrétne ciele v oblasti energetiky pre vaše predsedníctvo. A moja tretia otázka. Keď hovoríme o infraštruktúre, e, je tu veľa takých opisných termínov, napríklad e, Stredná Európa, Južná Európa a tak ďalej. A ja by som chcela pritiahnuť vašu pozornosť, upriamiť vašu pozornosť na túto terminológiu, ktorá sa používa, pretože Polsko nie je teda Južná Európa alebo Stredná Európa. Pani Jordan Cizel. Obema ministrova za predstavitve. Ďakujem pekne obom ministrom za ich prezentácie. Mám dve otázky. Prvá sa týka ambícií dosiahnuť klimatické ciele. V parlamente sme začali diskusiu o tom, či by sme mali zmeniť ten cieľ 20 v roku 2020. A mňa by zaujímal váš názor. Mali by sme sa zamerať na dlhodobé ambície, napríklad do roku 2050, alebo by sme mali väčšiu pozornosť venovať e, zmene toho, čo už bolo prijaté, respektíve realizácii tých cieľov, ktoré už boli prijaté. A potom e, ďalšia otázka, smernica o radioaktívnom odpade a palive. Tomuto dokumentu sa budeme venovať v našom výbore zajtra. Je to konzultačný postup, takže rada bude brať do úvahy naše názory a mňa by zaujímali dve veci. Aký je zámer uh, maďarského predsedníctva, čo sa týka prijatia tejto smernice, pretože k tomuto ste sa nevyjadrili a potom chcela by som isté záruky toho, že nás vnímate ako rovného, seberovného partnera, ako keby sme boli v spolurozhodovacom e, postupe, pretože je to naozaj otázka demokracie. A teraz pani Pilar de Castillo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa tiež chcela poďakovať pánom ministrom, ďakujem maďarskému predsedníctvu, že teda sú dnes tu. Ja mám jednu otázku, jeden návrh otázka sa týka elektronickej eh, komunikácie. Tak ako povedal pán minister, sú tu dva, dve také hlavné témy, ktoré sú kľúčové. Jedna sa týka NISA, ENISA a potom e, toho spektra. E, tá otázka spektra, chcela by som vedieť, aká je súčasná situácia. Je možné, že by to mohlo byť prijaté už počas prvého čítania, to znamená počas vášho predsedníctva. Myslím si, že tie dohody ohľadom spektra e, v zmysle toho, e, čo navrhla komisia, myslím, že by bolo čo najlepšie, aby sa prijali čo najskôr pretože naozaj je veľmi e, dôležité aplikovať tieto nové e, technológie. E, je to dôležité aj pre konkurencie schopnosť našej Európy. A preto chcem vidieť, aká je vaša pozícia. A potom ten návrh v júni bude digitálny summit ktorý presadzuje spoločne s parlamentom aj komisie. A ja si myslím, že by bolo vhodné, aby sa do toho zapojila aj rada, teda predsedníctvo, Nuž a prostredníctvom predsedníctva rada. Pani Karvajo ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj ministrom. Mám pripomienku aj otázku ohľadom energetiky. Výskum v energetike a šírenie osvedčených postupov sú kľúčové pre energetickú politiku a e, budete sa tomuto venovať e, v rámci svojho predsedníctva? A e, druhá otázka. Mesta predstavujú viac ako 70 spotreby energie v Európe a ak chceme znížiť emisie a podporiť energetickú úsporu musíme tomu pristupovať holisticky. Takže aké sú plány maďarského predsedníctva riešiť túto otázku v, na komisii sa hovorí napríklad o istých programoch ako Smart Cities a podobne, ale e, čo má na pláne teda konkrétne maďarské predsedníctvo? Teraz pani Podimata. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať obom ministrom, že tu dnes po obede prišli a chcem zaželať maďarskému predsedníctvu veľa úspechov. Dve stručné otázky. Prvé pre ministra pre energetiku. Povedali ste, že jednou z vašich priorít je podporovať energetickú účinnosť a k tomu sa vyjadrilo už aj niekoľko kolegov vo svojich pripomienkach, ale realito je taká, že dosiahnuť 20-percentnú energetickú účinnosť, to sa nám nepodarí a toto Európska komisia tiež minulý týždeň prostredníctvom svojho predsedu priznala. Takže by som chcela vedieť, aké špecifické iniciatívy plánujete podniknúť keďže e, predovšetkým 4. E, februára sa bude konať energetický e, summit. Aké teda máte plány na to, aby sme znova našli pôdu pod nohami, aby sme dosiahli ciele? Keďže hovorí hovoríte aj o spolupráci s parlamentom, za to sa vám chcem poďakovať, aby ste teda vedeli, že nedávno sme pri, prijali uznesenie, že naše ciele by mali byť záväzné. Pán, Pán Ody. Ďakujem pekne. Chcem zaželať veľa úspechov maďarskému predsedníctvu. Vy ste súčasťou Vyšegrádskej štvorky. Eh, čes, a teraz aj predsedníckého tria. Česká republika predtým eh, bola Ehm, predtým bola v tej predchádzajúcej trojke. Nož a e, Polsko bude nasledovať po vás, takže aké je stanovisko tej vyšegradskej štvorky, e, čo sa týka priorit predsedníctva? A ešte sa chcem spýtať, ako to vyzerá s vašim postojom k mechanizmu na ukladanie CO2 a potom ešte otázka na vášho kolegu. Zdá sa, že komisia uprednostňuje skôr vlákno a nie satelit, ale satelit by pritom vlastne umožnil e, trošku zrovna tie rozdiely na kontinente, takže by ma zaujímalo, ako vnímate túto problematiku. Ďakujem, pani Rosko. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som mala otázku na pána Filediho. Ako to vidí s Cancúnom a následnými aktivitami. Budúci summit bude mať naozaj rozhodujúci význam, pokiaľ ide o budúcnosť kiotského protokolu pretože súčasný kiotský protokol nemá zatiaľ následníka, takže čo by ste mohli vy urobiť v prvom roku 2011, aby ste prispeli k tomu, že klimatický summit bude úspešný. Takže aké plány máte? Na kolegu Nitraje. Mám nasledujúcu otázku. Ste ochotní zasadzovať sa za to, aby časť rádiového spektra bola využitá aj na účely slobodných, nezávislých, nekomenčných komunikačných prostriedkov v celej Európe. Pani Trautmann. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka je smerovaná na pána ministra pre telekomunikáciu. Úspech vášho predsedníctva vo veľkom závisí od toho, či sa dosiahne koncenzus na rade tak ako tomu bolo aj v telekomunikačnom balíčku. Rozdeľujeme krajiny na dve kategórie. To sú tie krajiny na jednej strane, ktoré dosť postúpili v liberalizácii služieb, aj nám, čo sa týka rádiového spektra, potom ďalšie krajiny, ktoré sú pozadu a ktoré to nevnímajú už tak pozitívne. Ako budete môcť znižiť rozdiely medzi týmito krajinami? A ďalšia otázka, mňa by zaujímal váš názor. E, je tu debata ohľadom tzv. účinnosti spektra a by som teda chcela vedieť, čo si o tom myslíte. Ďakujem pekne. Teraz dávam priestor ministrom, aby odpovedali. Nebude to ľahké, ako prvý pán minister Seledi, Pár minút máte na to, aby ste dali aspoň zo pár odpovedí. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve minúty ste mi ponúkli, pán predseda, na reakciu na to všetko, čo tu odznelo. Aspoň tri minúty, pán predseda. Buďte zhovievaví, naozaj nie je možné vyčerpávať odpovedať na všetky otázky, ale môžem vám slúbiť, že aspoň zo pár tém, zo pár súvislostí načrtnem a inak môžem odpísať pokojne odpovedať podobne písomne, ak to bude potrebné. Pokojne sa môžeme porozprávať aj bilaterálne. Ja aj kolega sme samozrejme radi k dispozícii. Môžeme prísť aj niekedy inokedy, možno budeme mať k dispozícii viac času než dnes. Takže pokúsim sa odpovedať aspoň na to najpodstatnejšie, nepôjdem teda otázku po otázke. Jednou z eh, najhlavnejších prioritét, priorit maďarského predsedníctva je práve energia eh, v súvislosti s klimatickou politikou a politikou oblasti životného prostredia. My sme si stanovili konkrétne ciele na obdobie nášho predsedníctva a podľa nás je dôležité, aby sme v oblasti klimatickej politiky sa stretli s viacerými renomovanými odborníkmi v rámci prípravy samitu, klimatického samitu v Južnej Afrike. Musíme nájsť spoločné stanovisko, v opačnom prípade sa nám nepodarí presadiť sa na tomto samite. Kritickým prvkom je to, a vy ste na to poukázali, že v Kankune sa udialo mnoho krokov. Ja považujem tento summit za úspešný z viacerých hľadisk. Ale v jednej oblasti sme výsledky nedosiahli a je to presne predloženie kielského protokolu. Toto je teda téma, ktorou sa musíme ďalej zaoberať. Teda snaha dosiahnuť záväznú dohodu v oblasti klímy. Teda musia tu byť celosvetovo pred, záväzné predpisy v oblasti klímy, ktoré budú platiť pre všetky krajiny, vyspelé aj rozvojové, ktoré teda majú vysoký podiel emisí, vysokú mieru emisí. V Európskom parlamente, myslím, vládne jednomyselnosť, členské štáty sú si tiež zajedno, pokiaľ je o ten všeobecný cieľ a pokiaľ ide o konkrétne čísla 20 alebo 30, ale tá záväznosť v oblasti emisí CO2 myslím, že tam už je ochota pristúpiť ku konsenzu, ale pokiaľ je o tú záväznosť, tak tam, tam zatiaľ ten konsenzus nie je dosiahnutý. Takže našou úlohou, to sme si stanovili, je pokračovať v výmene názorov, tak aby ešte počas nášho predsedníctva boli veci pripravené dostatočne, aby potom polské predsedníctvo na to mohlo nadviazať, aby sa veci čoraz viac konkretizovali v súlade s dokumentom, ktorý komisia pripravuje na február. Pokiaľ ide o jednotnú politiku v oblasti energie, takúto potrebujeme. Ide o zdroje energie a ide aj o integrovaný trh, teda budovanie a rozvoj infraštruktúr, harmonizácia povolovacích postupov, úprav, transparentnosť na veľkoobchodnom trhu a vytvorenie primeraného regulačného rámca. Bez týchto prvkov nebudeme mať spoločnú politiku, možno nejaké čiastkové politiky, ale nebude to skutočná spoločná energetická politika. Diverzifikácia je našim cieľom pokiaľ ide o zdroje, aj pokiaľ ide o prenosové trasy, tak aby naša závislosť od určitých zdrojov mohla byť znížená, respektíve odstranená. Nabuko, Nabuko Plus a ďalšie možnosti, severo-južný koridor, toto všetko sú alternatívy pre budúcnosť našej spoločnej politiky. v zmysle dosiahnutia vyššej miery zabezpečenia dodávok energie. Radioaktívny odpad, o ňom som naozaj nehovoril. V prípravnej fáze sme tú dokumentáciu dostali naozaj do rúk veľmi neskoro. Dúfam, že parlament schváli túto správu čo možno najskôr. V takom prípade môžeme túto otázku riešiť ešte počas nášho predsedníctva, ak teda 6-mesačné obdobie bude na to postačujúce. Takže by sme sa snažili v tomto napredovať, aby to mohli potom Poliaci uzavrieť. odznelo tu to, že toto rozdelenie sever, juh, východ, západ v oblasti energetickej politiky, že toto rozdelenie nie je nevyhnutne relevantné. Dôležité je však zdôrazniť, že Polsko je jednou z vyšehradských krajín. Ja som včera bol v Bratislave na samite vyšehradských štátov, štátov vyšehradskej štvorky a my sme tam hovorili o energetickej infraštruktúre, o energetickej politike a dosiahli sme naozaj veľmi pozitívne pokroky v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti inovácií a strategického smerovania energetickej politiky. Účinnosť v oblasti energie nedosiahneme bez tých krokov, ktoré som spomínal. Rada pre energiu sa bude zaoberať inováciami, takže to sú otázky, ktoré úzko súvisia a spoločne ich aj preberáme. A teraz dám slovo kolegovi. Ďakujem pekne za pozornosť, za otázky a samozrejme som otvorený ďalšej spolupráci. Ďakujem pekne. Nuž, Pán predseda mi pridelil určitý čas, za ten stihnem odpovedať na niektoré otázky. Áno, tie otázky boli veľmi zaujímavé, vysoko profesionálne. Pán Mesaroš, vaša otázka má strategický charakter. Program Galileo je oblasťou, kde sme si zajedno. USA má systém GPS, Čína má systém Kompas a my ako Európa potrebujeme samozrejme svoj vlastný systém. Samozrejme, že je nám jasné, že na to, aby sme tento program úspešne skompletizovali, aby bol naozaj konkurenceschopný, že na to potrebujeme ďalšie zdroje. už a tieto zdroje budeme dispozícii až od roku 2014, žiaľ. Mali by teda byť dispozícii od roku 2014. No a ďalšia otázka. ktorá tu padla. Bol to program RSPP. Táto problematika by sa dala uzavrieť počas maďarského predsedníctva. Je to komplikovaná problematika. Parlament, komisia a rada sa musia dohodnúť. Naše pracovné skupiny sa dajú každotýždenne. Ja osobne sa účastňujem mnohých bilaterálnych stretnutí sám ich aj organizujem. Pokiaľ ide o digitálne zhromaždenie, toto je vec, s ktorou začne maďarské predsedníctvo. A našim cieľom pri tomto zhromaždení, pri tejto schôdzi je pripraviť zoznam opatrení. Ďalšia otázka pani Trautmann. Áno, aj s vami sme už viackrát boli v kontakte. A pokiaľ ide o implementáciu komunikačného balíčka, zaoberáme sa ňou, súhlasíme s smerovaním otázka digitálneho jednotného trhu je možno na mieste v tejto súvislosti. Toto je oblasť, o ktorej sa chceme intenzívne venovať. Pokiaľ ide o technológie, v tejto súvislosti odznelo viacero otázok. My v zásade sa zasadzujeme za neutralitu technológií. Toto je naše východisko, naše stanovisko. Ďakujem pekne za všetky otázky. Podobne ako kolega Feledi som vám k dispozícii. Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, pokojne telefonicky, e-mailom. Naozaj by som veľmi rád viedol s vami aktívny dialog. Ďakujem. Ďakujem pekne obom ministrom. Bol to ďalší príspevok e, v rámci našich e, e, ďalších spoločných rokovaní. Bola to skutočne veľmi informatívna záležitosť. Ďakujem a zároveň aj za pochopenie, že sme museli urýchliť to tempo. Also, wir machen weiter. Pokračujeme v našom programe. Poprosím teraz pána komisára Oettingera, ktorý je už prítomný, len musíme ho uvoľniť, aby mohol pokračovať. Dámy a páni, E, musíme e, dávať pozor na to, aby to, že sme zmenili e, niektoré body v programe rokovania, aby to neviedlo k tomu, že sa dostaneme do časového sklzu. Opakujem teda ešte raz, pán komisár Oettinger, v v eh, rámci eh, prípravy eh, zasadnutia Európskej rady. Prosím vás teda o pozornosť. Dávam hneď slovo panu Oettingerovi. Máme čas do 16.45 a potom pokračujeme s našim programom ďalej. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, poslanci a poslankyne, môžem naviazdať na to, o čom ste tu hovorili, pretože e, spolupráca s pánom Feledim je veľmi konstruktívna a čo sa týka e, politiky v oblasti energetiky, e, očakávame od maďarskej vlády pozíciu, ktorá sa potom počas polského predsedníctva bude ďalej presadzovať. Európska rada nie je síce zodpovedná za energetickú politiku, pokiaľ ide o oblasť zákonodárstva, ale podporuje naše ciele od leta minulého roka sme s pánom Van Rompojom ako aj e, komisiou urobili patričnú príplavu, prípravu. Zosúladili sme všetko s pánom e, Barosom na e, dvoch zasadnutiach komisie a na najbližší piatok e, nebudeme hovoriť o aktuálnych témach, ako aj o otázkach rozpočtu, ale o otázkach energetiky. To je teda v každom prípade na programe problematika číslo 1. Dovolte mi, aby som sa vám poďakoval za mnohé bilaterálne rozhovory v posledných týždňoch. Ja by som chcel iba heslovite spomenúť tie témy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Je to na prvom mieste téma energetickej účinnosti. 2. marca eh, chceme komisii predložiť náš eh, návrh týkajúci sa akčného plánu v oblasti energetickej účinnosti a našimi konceptami, ako aj e, všetkým tým, čo musíme v tejto oblasti ešte dohnať. Chceme vyvinúť e, nátlak aj na členské štáty, aby vedeli, čo sa od nich očakáva. Po druhé, očakávame, e, že sa nám podarí predložiť triezvu správu k téme vnútorný trh, e, a to konkrétne pre oblasť eh, plynu a eh, elektrickej energie. Na tomto trhu eh, existuje mnoho prekážok, ktoré musíme prekonať. Sú to technické, právne prekážky, prekážky v oblasti dohľadu Takže od Európskej rady by sme radi získali podporu, aby sme vedeli tempo e, urýchliť, hlavne v tejto oblasti vnútorného trhu. Tento balík musí byť e, premietnutý do praxe už do konca marca, ale e, zatiaľ tá e, spolupráca s ostatnými členskými štátmi nie je uspokojivá. Jedným ťažiskovým bodom je infraštruktúra, to znamená, čo potrebujeme v oblasti spoločného plánovania, čo potrebujeme, pokiaľ ide o finančné prostriedky, e, kto e, bude zodpovedný, kto teda poved, e, kdo, na koho sa prenesie táto zodpovednosť za finančné prostriedky a čo všetko potrebujeme na urýchlenie v oblasti infraštruktúry bez toho, že by sa museli e, zohľadniť, e, bez toho, že by sa porušili e, treba z ústavné záujmy. Budeme hovoriť aj o téme výskum v oblasti energetiky a tým pádom vlastne e, zasahovať aj do e, oblasti e, rozpočtu až po projekty ktoré počítajú s podporou Európskej rady. V neposlednom rade by sme chceli hovoriť e, na tému Smart Cities a Communities s našimi e, projektami, e, ktoré sa týkajú tejto tematiky je to všetko začlenené do balíka infraštruktúry, preto v Európskej rade pôjde predovšetkým o to, či získame posporu a to e, v oblasti finančnej a môžeme tak e, nastúpiť e, cestu spoločnej europeizácie. Toľko teda úvodom. Ďakujem, že ste e, to podchytili tak pregnantne, pretože to umožní viacerým kolegom položiť ešte otázku. Opäť e, opakujem, každý bude mať k dispozícii na otázku jednu e, minútu. Nech sa páči. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, dar kartą tikrai noriu. Vážený pán komisár, chcel by som sa poďakovať za prácu, ktorú ste odviedli v minulosti pri vytvorení e, spoločného e, trhu, ale nám, pred nami stoja ešte veľmi mnohé úlohy. Európa musí byť e, schopná postarať sa o bezpečnosť aj v oblasti zabezpečenia energie takže musíme toho ešte veľa urobiť v koncepčnej oblasti a treba zdôrazniť predovšetkým e, problém izolovaných e, regionov, ktorý ešte stále existuje. Budeme musieť stanoviť konkrétny dátum, do ktorého tieto izolované oblasti budú zapojené, začlenené do európskych infraštruktúr. To znamená, je dôležitá politická vôľa, aby aj hospodársky neatraktívne projekty boli realizované, aby Európska únia mohla poskytnúť príslušnú finančnú pomoc. Ďakujem, pán predseda. Mám tri body E, uskutoční sa F, reforma e, rámcovej smernice o vode. Musíme však dbať na to, aby e, sa táto oblasť energetiky ne, nebola, neprišla zkrátka. Druhá vec je tá, že potrebujeme kofinancovanie európskych projektov, ale toto kofinancovanie by malo byť zabezpečené len pre také projekty, ktoré sú skutočne zrelé pre realizáciu, to znamená schválené projekty a e, tam je potrebné vyvinúť príslušný nátlak. Bod číslo 3, e, čo sa týka CO2 odvodov, nebolo by zmysluplné, pokiaľ e, by sme postupovali tak, že v oblasti inteligentných energií a telekomunikačných technológií ako aj e, e, v rámcových programoch mohli použiť e, tento postup. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi za to, že tu dnes po obede prišiel. Jeden z problémov, z problémov, s ktorým sa často potýkame v Európe, je nedostatok synergií medzi rôznymi strategickými politikami EÚ. Som veľmi rada, že ste spomenuli program Európskej rady a že chcete presadzovať európsku, pardon, energetickú účinnosť. Povedali ste, že je to priorita, že chcete predostrieť akčný plán. Uh, a že e, sa to teda bude musieť robiť na úrovni členských štátov. E, Tiež ste hovorili o dokončení vnútorného energetického trhu a druhého a tretieho energetického balíčka. Myslím si, že kľúčová otázka, ak máme dokončiť vnútorný trh s energiou, predovšetkým ten druhý balíček, je tá že sa musíme zamerať na účty a na náklady, aby sme teda vedeli, ako môžeme podporovať konkurencieschopnosť. Myslím si, že faktúry e, sú naozaj dôležité. Musíme ich mať na pamäti, keď presadzujeme energetickú účinnosť. Musíme vedieť, aká je situácia, e, koľko sa platí za energiu, aké sú sadzby, takže chcem sa spýtať, či chcete podporovať synergie medzi energetickou účinnosťou a otázkou nákladov tak, aby to bolo reflektované aj v tých sadzbách. Ďakujem. Eh, presidente. Ďakujem, pán predseda. Eh, ďakujem komisárovi, eh, že je tu budem hovoriť teda anglicky, je jasné, že v tých eh, konkrétnych eh, eh, okolnostiach, aké vládnu v EÚ, je ťažké financovať a podporovať budovanie infraštruktúry. Samozrejme, musíme sa na to zamerať, ale uh, i sú potrebné veľmi veľké financie na, pre energetickú infraštruktúru. Ak sa pozrieme na čísla, 420 miliard sa odhaduje na vystavanie distribučnej siete, uh, eh, 200 miliard na ďalšie výdavky a potom na budovanie nových uh, kapacít v budúcich rokoch a preto je tu potreba, o tom nikto nepochybuje, že potrebujeme teda nový inovačný nástroj, ktorý umožní veľkým investičným projektom pritiahnuť podporu, ktorú potrebujú a môžeme myslieť na rôzne zdroje, na kapitálových e, investorov, penzíne fondy, poisťovne a tak ďalej vieme z tých informácií, ktoré máme od, infor- od komisie ohľadom budúceho stretnutia rady, že komisia bola vyzvaná, aby predložila v júni 2001 oblasti, do ktorých budú potrebné investície. A moja otázka je, že či v parlamente budeme mať možnosť predkladať k tomu stanoviska a názory alebo či to bude iba medzi komisiou a radou. Mám ešte 12 e, prihlášok do diskusie. Upozorňujem, každý má len jednu minútu. Potom sa hádam, každý dostane na, e, k slovu. Madame Kroste. E, Ďakujem, budem veľmi stručná, pán komisár. Veľa sa tu zdôrazňuje potreba energetickej účinnosti a zdá sa, že je veľmi ťažké prepracovať sa k tomu stanovenému cieľu. E, nemali by sme znova o tom hovoriť a možno ho nejako upraviť, prísť s nejakými inovatívnymi myšlienkami a prístupmi, namiesto toho, aby sme sa tu trápili e, takým cieľom, ktorý možno nie je udržateľný, ktorý sa nedá splniť. Nemali by sme sa zaoberať inými možnosťami. Myslím si, že je tu šanca zaoberať sa napríklad e, úpravou budov, e, zateplovaním objektov a tak ďalej, ale to všetko sa nedá realizovať iba prostredníctvom verejných e, zdrojov. Máte nejaké predstavy o tejto téme? A ako vidíte svoju úlohu v rámci jednania, e, rokovaní o klimatických zmenách? Ďakujem, kolega Matias. Matias. Pán kolegyňa Matias, ďakujem pekne. E, vítam vás, pán komisár, v našom výbore. A tiež by som sa chcela vrátiť ešte k tomu, čo povedal, povedala predrečníčka. E, je to otázka, o ktorej sa veľa debatuje, to energetická účinnosť. Neustále O tomto sa hovorí aj v Európskej komisii, ale zdá sa, že je tu rozpor medzi tými deklarovanými úmyslami a medzi skutočnou situáciou a realizáciou týchto zámerov. Na začiatku prejavu ste povedali, že súhlasíte s maďarským predsedníctvom, že sa chcete presunúť viac k e, európskej energetickej politike, že chcete väčšiu, väčší e, objem takejto politiky, ale ja by som chcela vedieť, či by všetky členské štáty nemali sa spojiť, či by nemali spojiť svoje síly a snažiť sa vyrovnať tie rozdiely. E, máme cieľ 20% na úspora do roku 2020, ale e, nezdá sa, že sa nám to podarí dosiahnuť a to znamená, že tá priepasť medzi deklarovanými za e, úmyslami a skutočnosťou sa ešte viac prehlbí. Takže čo môžeme urobiť, aby sme dosiahli náš cieľ a znížiť e, emisie CO2, pretože e, toto je veľmi dôležité. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Jedna presná otázka týkajúca sa účinnosti. Pán komisár, pred niekoľkými týždňami ste nám slúbili, že budete spolupracovať s vládami. A e, vyhlásili ste aj takú ambicioznú vetu ohľadom verejného obstarávania. Dnes po sa stretli e, veľvyslanci a tam sa hovorilo o tom, že e, pri verejnom obstarávaní budov pri verejnom obstarávaní budov e, nie je povinnosť, aby tie e, budovy boli energeticky úsporné a účinné a myslím si, že e, zdá sa, že podľa toho, čo sa povedalo, vlády by sa mali držať toho zákona, ale bohužiaľ tomu tak nie je. Ja súhlasím aj s kolegyňou Pilar Castillo, že potrebujeme nový finančný nástroj, ktorý umožní e, prísun investícií, hlavne v takých krajinách ako Írsko, Portugalsko, Španielsko a tak ďalej, ktoré majú tie záväzky smerom k energetickej účinnosti, ale prežívajú krízu. E, budúci pondelok budete prezentovať návrh financovania e, obnoviteľných zdrojov ale bohužiaľ e, to je tiež iba taká prázdna veta, ako skutočne chcete umožniť prístup kapitálu pre všetkým pre malé stredné podniky. Ďakujem. Pani Hans? Ja ešte nie som zvyknutá na túto novú sálu. Äh, Pán komisár, prekvapilo ma, keď ste hovorili o tom, že rada aj v prípade ITERu príjme rozhodnutie. Ja som si prečítala veľmi dôsledne závery rady a kladiem si otázku, v akom bode ste to vyčítali a čo konkrétne, o čom konkrétne budú v súvislosti s ITERom rozhodovať. Kolega Glante navezujem na e, pani Castillo, zaujímalo by ma, do akej miery sú zaťažiteľné e, tieto e, investície. Hovorí sa o tisíckach kilometrov nových trás ja som eh, mal rozhovor s investičnou, Európskou investičnou bankou, ktorá by eh, sa rada na tomto projekte podielala. Bolo by zaujímavé eh, diskutovať o tom aj s jednotlivými členskými štátmi, aby sme zistili, aký je skutočne celkový objem týchto požiadaviek a takto by sme potom mohli hľadať kapitál pre takéto zadanie. Rozho- rozhovory a diskusie sa e, týkali e, aj e, vodnej energie z pobrežných turbín. Pani Nivla, Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, mám jednu otázku. Hovorili ste, že 4. februára e, si budete e, chcieť získať podporu členských štátov. Hovoríte to v súvislosti s e, europeizáciou e, na e, tému ekoprút. Ak áno, potom by ma zaujímalo, ako by to malo vyzerať e, konkrétne. Kolegyňa Soja. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ďakujeme za to, že ste prišli dnes medzi nás a chcela by som vám zároveň zablahoželať za vynikajúcu prácu, ktorú ste doposiaľ odviedli. Nehovorím to skutočne len ako kompliment. Ja sama som 15 rokov platie, pracovala v oblasti energetiky. Viem veľmi dobre eh, preto ohodnotiť, eh, akú prácu ste ako komisár odviedol. Dovolte mi položiť nasledovnú otázku. Najdôležitejšou témou na zlepšenie energetickej účinnosti, ako aj zjednotenia trhu, je e, poskytovateľ. Zo strednodobého hľadiska e, títo poskytovatelia budú e, v centre pozornosti aj u nás, ale zistujeme, že vzťahy e, k Rusku e, sa e, podstatne zhoršili. Zaujímalo by ma, ako vy vidíte túto situáciu. Odhliadnúc od, e, tejto, od tohoto jednostranného vzťahu, e, ktorý máme s Ruskom ako poskytovateľovi energie, sú možné vzťahy, ktoré by e, Rusko urobilo e, závislým na Európskej únie, únii tak aby vznikla jednoducho e, vzájomná závislosť e, obidvoch ekonomík. Druhá otázka sa týka výskumu. Patrí sem aj extrakcia v Európskej únii. Existuje veľmi mnoho zaujímavých iniciatív, napríklad e, na ťažbu zemného plynu. Ďakujem, pani komisár, za... Pani Bobinská, ďakujem pekne, pán komisár. za to, že ste tu dnes prišli. Ja by som sa chcela od vás dozvedieť, aký je váš názor na presun e, od toho cieľa 20 k cieľu 30 zníženia emisí CO2. Táto debata ešte prebieha. Mnohí sa k tejto téme vyjadrujú. E, toho sa týka aj začatie tretej fázy e, z programu obchodovania s emisií a v rámci tejto debaty by sme tiež mali hovoriť o princípe benchmarking. Hovorím tu o takej uniformnej referenčnej hodnote, čo sa týka plynu pre všetky členské štáty. Čo si o tomto myslíte? A potom ešte otázka ohľadom balíčka infraštruktúry. V našej správe sme podporili nové kritéria, ktoré bude treba vypracovať pre naše projekty. To znamená e, nové zoznamy projektov a to bude tiež znamená, že niektorí, i, niektoré investície budú musieť byť vymez, vymazané, e, tie, ktoré nebudú splňať tie nové a Chcem sa teda spýtať, že či Nord Stream e, projekt plňa, e, plní toto kritérium, napríklad kritérium diverzifikácie. Ja si myslím, že nie. A potom tiež modernizácia elektrických sietí. Myslím si, že budeme to musieť modernizovať, pretože nové a moderné siete nemôžeme e, spájať s tými starými. Ďakujem, pani. Pán Suza Wagner. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať pána Ettingera v rovnakom duchu ako niektorí moji predrečníci, či by mohol upresniť, aký model je za, tý, za tou komunikáciou priorít pri financovaní eh, pri, pri financovaní týchto priorít, eh, čo sa týka tejto politiky, eh, vždy si to veľmi vážime. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Ottingerovi za to, že prišiel do Európskeho parlamentu o nás diskutovať o tejto téme. Pred nami ležia dôležité výzvy, príprava spoločného energetického trhu, tak aby sme vlastne nahradili tie jednotlivé trhy, Eh, aby sme sa vyhli eh, monopolom, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť našej energetiky a to určite povedia aj k vyšším investíciám do obnoviteľných energií a zlepšiť to transparentnosť trhu v prospech spotrebiteľov. Takže viac synergií eh, pre lepšiu cenovú kontrolu, to pomôže spotrebiteľom. A tu sa dostávam k mojim otázkam. Prvá otázka ohľadom energetického balíčka, ako môžeme e, zaručiť, že liberalizácia energetického tretieho balíčka bude v súlade s zabezpečením bezpečnej energie a pevných cien. A potom, čo sa týka teda hovorím tu o investíciách do týchto nových e, technológií, ako môžeme zabezpečiť, že dosiahneme ciele stratégie Európa 2020. Pani Riera Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, určite e, zasadnutie rady bude naozaj veľmi dôležité a preto sa vám chcem aj poďakovať za to, že ste tu dnes prišli a za to, že ste nám porozprávali o tých najdôležitejších bodoch, o ktorých sa bude rokovať a ktoré nám aj vlastne umožnili túto výmenu názorov. Ja mám na vás dve otázky. Tá prvá sa týka výskumu a inovácie. Určite väčšina otázok, ktoré ste predostreli, aj ktoré predostreli moji kolegovia, si vyžadujú napredovanie v technologickom vývoji a výskume. Vy ste tiež povedali, že o tomto sa bude hovoriť aj na zasadnutí rady. Okrem toho sme teraz v situácii, keď už sa naznačujú tie hlavné línie Eh, rámcového, nového rámcového programu pre výskum, ktoré vstúpia do platnosti o niekoľko mesiacov. Mohli by ste nám niečo o tomto ešte povedať? Eh, predpokladám, že sa zlepšia investície. Ako všetko to koordinujete s príslušnou komisárkou? A ešte eh, ďalšia vec, viete, že kvôli tomu, odkiaľ pochádzam, aj v záujme solidárneho, e, dobrého fungovania trhu. Ma táto téma veľmi zaujíma a preto by som stručne vás chcela poprosiť, aby ste nám povedali, ako budete pristupovať k tejto téme, aké výsledky predpokladáte po ukončení e, teraz prebiehajúcich rokovaní. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán predseda. Je dobré, že vás tu zasa vidíme, pán komisár. Je potrebné urýchliť implementáciu tretieho balíčka pre vnútorný trh E, znamená to, že e, budeme mať viac legislatívy alebo bude prísnejší prístup voči tým neochotným členským štátom. Investície sú dôležité, ale chcem sa vás pýtať, že či veľkou prekážkou e, v našich systémoch infraštruktúry a prenosu dát, či je to plánovanie alebo je tam nejaká iná, alebo financovanie. A potom, čo sa týka výskumu, neviem, že či e, tiež ITER môže dostať väčšiu podporu rady v rámci výskumu. A e, keďže mám ešte trošku času, tak len chcem povedať, že v budúcnosti sa opäť tešíme na vašu prítomnosť. Pani Kavaliu. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Uh, Včera v noci mal pán Obama štátny prejav o teda stave štátu, kde sa venoval aj energetickej politike USA. Hovoril, že USA sú vedúcou e, mocnosťou v energetickej politike, v čistých obnoviteľných zdrojoch a tak ďalej, že by teda mali mať vedúcu úlohu. A preto si myslím, že zasadnutie e, rády 4. februára bude veľmi dôležité. A ako vnímate, túto radu. Ako si myslíte, že nám môže napomôcť, čo sa týka e, podpory technológií a získania vedúcej úlohy e, oproti USA? Pani Hübner. Ďakujem, e, pani komisážu. Vłączy się pán bardzo. Ďakujem, pán komisár. Ste veľmi aktívny, čo sa týka budovania potrubí ako Nabuko a ďalších potrubí e, na juhu Európy. Ja by som chcela hovoriť o, o tých e, o, to, o, o potrubí Nord Stream, ktoré prechádza Baltským morom a e, však Polsko už nebude môcť využívať tie južné prístavy v Baltskom mori. Ako budete riešiť túto otázku? Ako si myslíte, že by sa mohlo toto vyriešiť? A po druhé, bol predstavený návrh zvýšiť o 100 podiel biomasy na našom energetickom mixe. Čo si o tomto myslíte? Snažíme sa nájsť prostriedky na to, aby sme napríklad podporovali zalesňovanie v povodí Amazonu. A nemyslíte si, e, že by e, potom mohli byť náklady príliš vysoké a mali by sme deforestáciu Európy? Poprosil by som pána komisára, aby zodpovedal tieto otázky. Nebude to e, také ľahké vzhľadom na krátkosť času, ale stojí to za pokus. Nech sa páči. Európska rada nemôže e, mnohé otázky e, riešiť dve a pol hodiny. Je príliš krátky čas na to a detaily nie sú otázkou e, štátnych e, tajomníkov, ale odborníkov. Preto e, tu existujú určité usmernenia. Ostatné otázky budú určite zodpovedané v priebehu roka v rámci zdelení, návrhov, ako aj v rámci zákonodárstva. Ale čo sa týka E, klímy e, rozhodujúce, rozhodujúci je, rozhodujúca je rada. Bioenergia, táto téma nie je na programe rokovania, ale v rámci našich vytýčených cieľov, e, čo sa týka aj cestnej mapy, E, budeme musieť riešiť otázku mobility, e, dopravy, energetiky, e, polnohospodárstva, priemyslu, pokiaľ ide o podiel účinnosti a obnoviteľných energií v rámci energetického mixu od biomasy až po biopalivo. O tom všetkom budeme musieť hovoriť máme dobré skúsenosti, ale musíme sa zamerať aj na otázky a problémy. Tie musia byť zapracované do záverov. Ide o trvalú udržateľnosť, o e, konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárskych produktov, potravín, zmeny e, krajiny. Ja v mojom regióne mám len samé šťastnosti, pretože v Algoj sa menia prakticky, sa mení krajina ako taká. E, Takže ide o to, platí to teda e, tak pre oblast cestovného e, ruchu, ako aj rekreácie. Téma Nord Stream. Máme taký pocit, že e, investori sa e, držia prakticky všetkých Eh, predpisov, ktoré eh, pre nich platia. Ale ide tu eh, o otázku splaviteľnosti v oblasti prístavov, rybné hospodárstvo a tak ďalej. Takže myslíme si, že pokiaľ Nord Stream dodrží všetky E, tieto e, záujmy dotknutých e, spolkových zemí tak bude financovaný a realizovaný. Tu nešlo o projekt, ktorý by bol uprednostnený v záujme EÚ. Tu ide skôr o integráciu čiastkových trhov, ako je Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko. To znamená, ide o potrubie e, plynovod z východnej Európy do západnej Európy. E, plyn, ktorý prichádza zo, Sibír, zo Sibírie, bude e, prakticky slúžiť pre celý európsky trh. Je to prakticky príspevok k diverzifikácii a tým zároveň aj k lepšiemu zabezpečeniu zásobovania plynom návštevy v Azerbajdžane, v Turkmenistane, návštevy pána Baroza. Tieto návštevy sme chystali asi jeden rok a tieto návštevy ukázali, že ten, kto robí v politiku v týchto krajinách, ten chce jedného partnera, s ktorým e, môže rokovať a jeden podpis. E, pán Achmetov alebo pán e, Alijev, ja teraz nehovorím e, o e, pánu Alijevu z Uzbekistanu. Takže máme jeden podpis e, Barroso e, e podpis e, zmluve na tri roky a zaručenú stenu to, že tu nedochádza k predaja, predaju plynu platí platíva obmedzenie. V našej komplexnej štruktúre máme trhové hospodárstvo, členské E, štáty, unbundling, e, finančné e, podniky. Skrátka je tu strašne veľa úloh, ktoré musíme riešiť, ale zdá sa, že sa nám darí ich riešiť E, čo sa týka e, tejto témy, myslím si, že nebudeme mať k dispozícii 10 miliard, ale 30 alebo 40 až 45 miliard kubických metrov a takto vlastne 7 až 9 e, celkovej spotreby plynu v Európe dostaneme touto vetvou. To by potom znamenalo novú trasu a zároveň nový zdroj. A tým pádom dvoj i tá diverzifikácia, tým pádom e, zaistené zásobovanie. Nehovorím o Nabuku, ale o Nabuku Plus, pretože s týmto množstvom e, nie je možné zaručiť tento e, plynovod od Viedne až po, do Gruzinsko, ale až po Baku E, ide tu takisto aj o doplnenie tohoto plynovodu e, cez Kaspické, respektíve pod Kaspickým morom. E, namiesto G-Shipping sme teda získali prísľub od pána Mohametova. Myslím si, že aj Irak bude v dohľadnej dobe schopný rokovaní a možno, že aj Irak nám urobí proste nejaké ponuky, bude chcieť byť partnerom v rámci e, tejto dodávky plynu. A potom je možné, že to nebude potom nebude znieť otázka buď alebo, alebo, ale tiež. Pretože jeden, e, jedno potrubie pôjde cez e, Turecko, zvyšok pôjde smerom na Viedeň a odbočka e, do Talianska. Cez južné Taliansko sa teda zabezpečí e, e, táto časť Európy a cez Viedeň zase Rumunsko a Bulharsko. Pán Barozo na môj návrh pozval Vyšegrádske štáty. Ak príde Nabuko, E, tak to bude obrovská výhoda. E, link, e, podarí sa link na sever a na juh. To znamená, že plyn z Nabucco Plus sa dostane aj do Polska, do po pobaltských štátov, do Chorvátska a na západný Balkán. Pokiaľ sa to podarí, tak by to znamenalo európske riešenie, teda skutočnú situáciu win-win. E, počul som prejav Obamu. E, mám rešpekt pred týmto jeho prejavom, ale mám predsa len dve námietky. Slovo Európa sa takmer vôbec nevyskytlo v tomto prejave. To nás musí zamestnať. A okrem toho, e, tá, tento prejav bol dôležitý v kongrese. To znamená, energie, ekologické energie je veľmi dôležitou témou, ako aj zniženie CO2 E, set plán e, bude pokračovať. Máme s ním dobré skúsenosti. A pokiaľ e, výskum v oblasti energetiky na budúci piatok bude zohrávať svoju úlohu, tak to bude pokračovať. V rámci tohoto výskumného programu som ja zodpovedný za oblasť energetiky a pán Barroso sa bude e, venovať takisto tejto e, problematike a e, podporí finančný význam. Všetky výskumné prostriedky budeme potrebovať pre túto oblasť. Musíme ale mať dostatok výskumných prostriedkov pre malé a stredne veľké projekty a takto ich financovať. Táto otázka už v parlamentu aj rade bola predložená. Pevne verím, že e, túto blokádu budeme vedieť e, na jar vyriešiť, uvoľniť. Po každom rozhovore s Kang v Číne si kladiem otázku, či je tu možné rokovať. To, že sme vlastne, e, že sa podielame na týchto projektoch, ale nemáme v rukách, e, tak povediať, volant. To nás robí pre budúce globálne výskumné projekty nedôveryhodnými. Tento projekt je projekt, ktorý v tomto partnerskom týme je ešte stále žiadúci. Samozrejme, že tu platí určitá väčšina, ako v každom demokratickom e, režime. Ja som sa k tomu dostal, tak povediac, e, e, ako pána k dieťaťu, ale v žiadnom prípade nechcem, aby som jeden z týchto koridorov stratil. Takže musíme sa rozhodnúť čo možno najrychlejšie. Kritéria infraštruktúry, teda priority tieto kritéria stanovíme v lete. To bude ten druhý krok. Európa má teda úplne jasný e, sled. E, najprv ide o vypočutie, potom vyhodnotenie, až potom nasleduje ďalší krok, ktorý bude nasledovať v, lepe, v lete. Potom budú nasledovať návrhy na financovanie a ja sa potom vďačne opätovne vrátim sem k vám právom hovoríte o inovatívnych návrhoch financovania. Ale nesmieme zabudnúť na to, že nemáme stroj na e, tlačenie peňazí. Skrátka, z nejakých zdrojov to musí byť zaplatené. Pokiaľ sa pozrieme na rozpočty jednotlivých členských štátov, e, musíme si priznať, že to bude tak inovatívne, že e, to bude vyžadovať určité finančné prostriedky členské štáty musia stanoviť, do akej e, miery môže ísť EP do obliga. V komisii predložíme návrh, Also gut, bei der Rede zum Zustand der Union. Pokiaľ ide o stav únie, tam sa hovorilo o euroobligáciách, bola tam kritika v médiách, hlavne z Nemecka. Čo to znamená? Čiže tú otázku vlastných prostriedkov musíme naozaj vo všeobecnosti rozobrať. Otázku, ako popri našim bežných úlohách budeme financovať mimoriadnú infraštruktúru, ako to zvládnuť. A energia tam podľa mňa má dobré miesto. Energia, doprava, informačné komunikačné technológie. To sú tie tri oblasti infraštruktúry, kde je potrebné zavadzať inovatívne nástroje. A ja chcem, aby v tom bol aj privátny kapitál. Rôzne fondy, nech sa páči, ale nebudú to robiť zadarmo. A musíme dávať pozor na to, aby to nebolo nakoniec drahšie. Áno, nejaký poistný fond napríklad môže požadovať väčšie úroky, než e, štáty platia na úverovom trhu vzhľadom na našu relatívne dobrú bonitu. Takže musíme si položiť otázku, čo sa bude financovať zo súkromných a čo z verejných zdrojov. Pokiaľ ide o elektrínu a plyn, trvám na tom, že vlastníci sieti musia investovať a že spotrebitelia to musia zaplatiť spotrebiteľ to zaplatí tak či tak. Buď to ako daňový poplatník, alebo ako odoberateľ elektriny. To je jasné, logické. Veď kto neodoberá elektrínu a kto neplatí dane? Takže je tu jasná vec, že v prípade infraštruktúry je toho mnoho atraktívneho. Z Borkumu do Kolína. Alebo z Bary do, Bilán, do Milána. alebo z Porinia do Lyonu. Toto nie je atraktívne, ale sú tu aj menej, menej a viac atraktívne veci. Napríklad pošta. Pošta musí prevziať každý balík. A čo ju to všetko stojí? Je to proste strata. Ale musí tu byť, lebo je to všeobecná služba, Máme tu solidaritu medzi štátmi a medzi občanmi, čiže pošta musí byť všade. Preto som za spolufinancovanie v oblastiach hospodárskej obnovy. V takýchto programoch asi 800 miliónov eur by malo ísť do spolufinancovania. Interkonektory, Päť až 10 rokov do určitých obmedzeného počtu určitých kľúčových projektov, prioritných projektov a integrácia všetkých čiastkových trhov. Do roku 2015 ju chcem dosiahnuť. O 5 rokov by sme mali mať možnosť povedať, že žiadna jediná krajina, pokiaľ ide o trh s elektrinou alebo s plynom, že žiadna krajina nie je mimo spoločného trhu plná integrácia v najbližších 4 či 5 rokoch. To by malo byť možné. Áno, samozrejme, že chceme zrealizovať projekty, e, ktoré sú skôr krátkodobého e, charakteru. Konjunktúrny program má obmedzený počet, obmedzený, obmedzený objem e, zdrojov. Pokiaľ ide o CO2, no už tam si myslím, že poplatky alebo dane na energiu a životné prostredie a na finančné transakcie. To sú tie tri hlavné predstaviteľné oblasti, kde by sme mohli navrhnúť vlastné prostriedky. Mohlo by sa to vyberať na európskej úrovni, pretože ak to bude na národnej úrovni, tak e, e, to nebude mať pozitívny dopad ani na energetickú účinnosť, ani na životné prostredie. Nechceme predkladať žiaden štvrtý balíček, nie, chceme druhý skompletizovať a tretí očakávame konečne od členských štátov, aby to prerokovali a potom to budeme riešiť. Ak dôjde k porušovaniu zmluvy, tak komisia pokojne potiahne pred súd. My si osobne myslíme, že poplatky musia zodpovedať nákladom. A nemôžeme to nejako subvencovať. Ale je potrebné konštatovať aj v členských štátoch, že stabilná cena elektríny alebo plynu, alebo dokonca klesajúca cena plynu, je často určitou politikou na získanie investícií alebo na získanie voličov. Áno, bude nižšia cena plynu, pri voľbách týmto môžete získať veľa hlasov. Ale toto nemôže byť v našom záujme. Transparentnosť, otvorenosť a plné pokrytie nákladov, to sú tie heslá, ktoré nám ležia na srdci. Energetická účinnosť, účinné využívanie energie. V prvom rade ide o jasné ciele a 2. marca vám predstavíme náš návrh a potom vám budem k dispozícii na rozhovory o konkrétnych bodoch. Pokiaľ ide o dôležité investície, existujúce budovy, v takomto prípade by som bol rád, keby sme mohli využívať regionálne a štruktúrálne programy. A kolega Hán má rovnaký záujem. V najbližších rokoch by sa malo investovať do sanácie, do renovácií existujúcich budov a malo by to byť sfinancované zo štrukturálnych programov Európy. Ďalšia téma, obnoviteľné zdroje. Pán Turmes, budúci pondelok zverejníme náš návrh, ak už ho poznáte. Potom máte asi veľmi dobrý prístup k zdrojom. Blahoželám kto tu porušil povinnosť mlčanlivosti, nebudem teraz hádať, ale budúci pondelok. A parlament musí k tomu vydať správu. To je prvá vec. A druhá vec, štruktúry financovania. Tie tam vymenujeme v tomto oznámení. A potom s tým prídeme k vám a o ďalších veciach môžeme rokovať. Ja som hovoril o pláne 2020-2030, offshore parky, integrácia, Dánsko, Norsko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia. Takéto veľké offshore projekty. Kto, to, kto tam bude investovať, kto tam bude financovať? A Máme tu podporné štruktúry v Nemecku, vo Veľkej Británii a tam bude potrebná koordinácia medzi nimi, inak to skrátka nepôjde. A apelujem na vás. Vy by ste mali byť tí najlepší Európania, vy európsky poslanci. Mali by ste byť schopní koordinácie, spolupráce. Ak sú lepšie európske riešenia, tak by mali tieto stať nad tými národnými, ak teda existujú. Ak v Tunisku vznikne demokratická vláda, alebo keď v Magrebe sa situácia upokojí, Maroko, Tunisko, Alžisko, Mauretánia a Egypt. To sú tie krajiny, s ktorými by sme mohli nadviazať partnerstvo v oblasti energie. Energia na severe Afriky. A to nie je len pre nás výhodné. Potrebujeme investorov, potrebujeme európske prenosové siete a potrebujeme jasné rozhodnutie o tom, že budeme prioritarizovať a podporovať obnoviteľné zdroje energie z tohto regiónu. Preto sa oplatí z Bruselu myslieť na Európu nad rámec hraníc národných štátov, aby sme mali naozaj dostupnú, zaplatiteľnú, obnoviteľnú energiu. Toľko z mojej strany na dnes. Ďakujem pekne. Samozrejme, že keď budeme mať konkrétnejšie informácie z rady, tak e, sa kľudne s vami pozovárame konkrétnejšie. A ďakujem pekne, pán komisár, za naozaj veľmi vyčerpávajúce odpovede. Ale ešte viac sa chcem poďakovať, že ste k nám prišli ešte pred radou, toto je novum, že komisár ešte než e, zavíta do rady, spojí sa s parlamentom, aby sme si vypočuli jeden od druhého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 No už, dámy a páni, vráťme sa k nášmu programu. Máme tu ešte veľa bodov. Pokračujeme bodom 9, bývalým bodom 9, ktorý je teraz šestkou. Európa sa má stať e, najväčším turistickým cieľom na svete a poprosím tých, ktorí chcú opustiť sálu, aby to urobili rýchlo, aby nevyrušovali. Musíme sa pokúsiť skutočne e, pracovať plynulo. Pán Chacimakakis má, myslím, na starosti túto tému Prosím vás, e, vy nás snažte sa byť stručný a pregnantný. Poprosím, aby tí, ktorí chcú opustiť sálu, opustili čo najrychlejšie. Dámy a páni, prosím, po, poprosím vás, aby ste vyšli von, aby ste teda nediskutovali tuto. Máme málo času. Ak chcete odísť, tak prosím odíďte, ale potichu. Ďakujem. George? Ďakujem, pán predseda. Bude to veľmi rýchle. Ide o otázku, či Európu chceme e, rozšíriť a vybudovať ako destináciu pre cestovný ruch. Ďakujem za prvú výmenu skúseností, ktorá sa uskutočnila už v decembri vo výbore. Chcel by som sa poďakovať u kolegov za podnety. Takmer všetky podnety som si dokázal podchytiť a v mojej správe by som sa chcel zamerať na niektoré aspekty. E, cestovný ruch e, bol e, Lisabonskou zmluvou v podstate doplnený Takže je dôležité, aby sme sa zaoberali tým, ako komisárovi Tajánimu, ktorý chce urobiť z Európy e, krajinu pre cestovný ruch číslo 1, podporili. E, dôležitou komponentou je e, ďalšia výuka, vzdelávanie. Potrebujeme kvalifikovaný personál v Európe, aby sme priťahli turistov tak z Európy, ale samozrejme aj turistov ktorí žijú mimo Európy. Ide tu predovšetkým o vzájomné uznávanie e, vzdelania, kvalifikácie, o e, uznávanie certifikátov e, ďalšieho vzdelávania mnohých prevádzkovateľov v oblasti cestovného ruchu. Mnoho mladých ľudí z z strednej Európy alebo e, z východnej Európy proste pôsobí v tejto oblasti. Všetko, toto všetko sú súkromné iniciatívy, ktoré by mala Európska únia podporiť. V oblasti posilnenej spolupráce e, v oblasti cestovného ruchu ide o spoločný marketing. Ako by bolo možné zlepšiť e, internet výstupy v tretich štátoch, poznáme to e, z Japonska, z Číny. Veľké skupiny turistov prichádzajú do Európy a absolvujú prakticky e, celú Európu za jeden týždeň. To znamená, že spoločný marketing ozaj potrebujeme a chceme prilákať ešte viacej turistov. Existuje European Travel Commission, e, teda Európska komisia pre cestovný ruch a prostredníctvom tejto komisie E, by sme chceli zlepšiť túto našu situáciu v oblasti cestovného ruchu aj v týchto krajinách. E, zdravotný turizmus e, je, cestovný ruch je ďalšia oblasť, kde by sme mohli ešte vylepšiť našu infraštruktúru, ako aj našu povesť. Vytvoríme nové pojmy kvality, v tejto oblasti zdravotného cestovného ruchu. Začína to pojmom wellness až e, po skutočné e, pobyty v nemocniciach alebo liečebných zariadeniach. Preto e, by sme, napríklad by sme mohli hovoriť o systéme Blue Cross, teda Modrého kríža. Dôležité je, aby doterajšie iniciatívy členských štátov boli využité ale nemali by sme sa dohodnúť na čo najmenšom menovateli, ale e, predvídať, e, teda počítať s pomerne vysokým e, štandardom. Štrukturálne fondy by sa na to dalo, dali využiť, ale musíme varovať pred tým, aby bol cestovný ruch slepo dotovaný. Ďalší bod, tu ide o E, flexibilné úpravy pracovnej doby. Práve v tejto oblasti cestovného ruchu je to veľmi dôležité, pretože legislatívny rámec, ktorý by tu bol navrhnutý, nesmie obmedzovať e, podniky, ktoré v tejto oblasti cestovného ruchu pôsobia. A to nesmieme ignorovať. Posledný bod bezpečnosť turistov cestujúcich eh, v Európe musíme zlepšiť. To by zvýšilo aj atraktivitu eh, jednotlivých eh, cieľov turistov. To znamená bezpečnostné štandardné normy. My ako Európska únia tam môžeme v tejto oblasti ešte veľa urobiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A e, ďalšie, pán Picároš. Chcel by som, sa, chcel by som podporiť pána Haci Makakisa e, v tejto jeho práci. E, cestovný ruch má pozitívny vplyv na e, rast ekonomiky, môže poslúžiť aj modernizácii. Je potrebné preto urobiť ďalšie opatrenia na podporu cestovného ruchu. V roku 2008 sme mali 370 e, e, miliónov turistov v Európe. To znamená, že Euró- turisti patria, e, čo sa týka Európa, patrí k najdôležitejším cieľom turistov. Asi 8 miliónov ľudí robí v, tejto, v tomto odvetví cestovného ruchu, čo tiež zvyšuje hrubý domáci produkt. Musíme využiť teda tento potenciál a musíme ako pán Hacimakakis povedal, podporiť predovšetkým tzv. zdravotný turizmus. Máme kúpele, to znamená možnosti, ktoré e, sú sotva kde inde v Európe. Musíme e, sa spoločne e, snažiť o to, aby sme e, zlepšili e, podmienky. Potrebujeme inováciu v oblasti cestovného ruchu, aby sme získali nových hostí. Potrebujeme e, celé e, balíky v oblasti e, zotavenia sa a rekreácie, ktoré ponúkneme e, turistom na európskej úrovni. Potrebujeme tiež aj spoločenské, potrebujeme reagovať na spoločenské zmeny. Len takto bude cestovný ruch úspešný. Ďakujem za tú správu. Ďakujem, pán kolega Franko. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tieňový spravodajca za EPP by som sa chcel poďakovať kolegovi za tento návrh stanoviska. Je to veľmi dobrý základ pre našu ďalšiu prácu a diskusiu. Cestovný ruch je určite faktorom, ktorý vytvára pracovné príležitosti a rast v Európe. Vo svetovom meradle naše krajiny budú sa musieť pripraviť a prispôsobiť veľkému mm, počtu turistov z krajín, kde rastie ekonomika, využitie e, technológií, internetu a tak ďalej. To znamená, že lepšie tiež, a tiež to, že lepšie reagujeme na e, ochranu životného prostredia, to vedie k novým možnostiam, novým možnostiam pre cestovný ruch, ktoré viac berú do úvahy miestnú kultúru, miestne zvyklosti, obyvateľstvo, a tak ďalej. E, to všetko musíme chrániť. A môžeme vytvárať tzv. kultúrny cestovný ruch e, alebo zdravotná e, turistika a tak ďalej. To všetko Eh, by malo byť viac rozpracované. Sú to moderné formy nového cestovného ruchu, všetko to treba podporovať, tak aby sme podporovali vlastne cesty občanov, tak aby sme podporovali rôznorodosť a aj ochranu životného prostredia. A rád by som bol, keby sa preformulovali niektoré návrhy, vytvoriť observatórium pre eh, cestovný ruch EÚ, ktorá by merala výkonnosť cestovného ruchu a tiež by sa sústredila na výmenu najlepších postupov, čo sa týka udržateľného a zodpovedného cestovného ruchu do budúceho programu, treba zapracovať aj otázku cestovného ruchu. Mám tam na mysli program konkurencie schopnosti, treba sa sústrediť na nové technológie, predovšetkým tie, ktoré predstavujú úsporu energiu a ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Takže udržateľný cestovný ruch v niektorých oblastiach je dôležitý na to, aby sme e, vyvážili ten cestovný ruch, ktorý sa príliš sústredí na niektoré oblasti, predovšetkým prímory. E, tiež treba myslieť na cestovný ruch mimo hlavnej sezóny, sezóny vytvárať partnerstva tak, aby všetky zúčastnené strany mohli profitovať e, z tohto potom je tu aj otázka ďalšieho vzdelávania v oblasti jazykov, počítačovej gramotnosti a tiež treba myslieť na ďalšie vyššie formy vzdelávania v oblasti cestovného ruchu, tak ako to už po, poskytuje Stredomorská univerzita. Všetko e, by to mohlo viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu v Európe. Tiež by som chcel navrhnúť pozmenujúci návrh, ktorým by sa podporila kongresová turistika, podnikateľský cestovný ruch, pretože to je dôležitý faktor pre celú e, škálu oblasti v Európe. Tiež chcem zdôrazniť e, potrebu posilniť turistickú atraktívnosť zámorských teritórií, pretože to sú naozaj tzv. výkladné skrine, e, prostredníctvom ktorých môžeme získať záujemcov ďalší cestovný ruch z celej Ameriky. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade tiež by som chcela zablahoželať spravodajcovi k jeho e, správe, poďakovať sa mu za to, aj za to, že zobral do úvahy niektoré otázky, e, ktoré predniesla naša skupina. Teraz by som chcela zdôrazniť niekoľko bodov e, pôjdem po, po takom, v takom poradí, ako eh, aj spravodajca v prvom spra- odseku sa hovorí o konkurencie schopnosti cestovného ruchu v Európe. Myslím si, že tu treba prepojiť schopnosť na eh, potenciál vo výskume a inovácii, pretože ide tu naozaj o, tú, o vytváranie konkurencie, konkurenčných služieb a nielen o znižovaní cien. Uh, ako e, výbor ITRE, myslím si, že musíme jasne podporovať e, výskum v turistických vedách. Musí to byť priorita pre EÚ, keďže to prináša veľmi dobré výsledky, v, ktorý je kľúčový pre naše e, HDP. A tiež e, treba naďalej e, podporovať kultúru inovácie v tomto sektore. Spravodajca to spomenul síce, ale explicitne sa tu nespomína význam rozvoja informačnej spoločnosti pre tento sektor, predovšetkým v súvislosti s dosiahnutím optimálnej ponuky a reagovania na nové potreby s cieľom zlepšiť produkty a služby pre spotrebiteľov v súvislosti s udržateľnosťou sektoru, ktorý sa spomína v odseku 2, je potrebná lepšia koordinácia e, úloh vo výskume a rozvoji a vývoji, ale tiež e, zvyšovať potenciál e, technológií, ktoré prinesú nové technológie, nové nástroje, tak aby tento sektor zlepšil svoju pozíciu v takých kľúčových oblastiach ako obnoviteľné energie, energetická účinnosť alebo zníženie emisí CO2. A nakoniec myslím si, že by bolo dôležité tiež zdôrazniť úlohu turistického ruchu e, v celkovo e, pre našu turistickú politiku. Je to sektor, e, kde sú aj niektoré problematické otázky, ako nám sezónnosť sektoru. Treba tiež inovovať produkty a postupy a nástojiť na vzdelávaní to tiež povedal spravodajca, k tomu sa pripájam, pretože to je nesmierne dôležité, ak chceme e, poskytovať kvalitné služby a súťažiť v e, kvalitných službách. Musím povedať, že plne súhlasíme s úvahami spravodajcu ohľadom úlohu malých a stredných podnikov v tomto sektore. A tiež sa mi veľmi zapačila myšlienka e, predrečníčky, o tom, že by sme mali podporovať e, v našom e, programe výskumu a inovácie tento turistický sektor. Naša skupina predstaví niekoľko pozmenujúcich návrhov, e, kde sa zohľadňa, zohľadňa tie body, ktoré som teraz predniesla a celkovo môžem zablahoželať spravodajcovi k tejto sprave. Ďakujem, pán Udy. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne chcem tiež zablahoželať spravodajcovi k predloženým návrhom a chcel by som navrhnúť, aby sme trvali na tom cestovnom ruchu tzv. well-being alebo takej tej dobrej pohody. Myslím si, že tu by bolo treba trošku niektoré veci dotiahnuť Mali by sme využiť príležitosti, predovšetkým, ktoré ponúkajú kúpele. Máme obrovskú sieť kúpelov a mali by sme ju ešte viac rozvíjať, podporovať. Myslím si, že toto naozaj môže predstavovať pridanú hodnotu Máme celú sériu, celý rád teplých prameňov, máme dlhú históriu v tejto oblasti, začali s tým už dávni starovekí Rímania a myslím si, že počas maďarského predsedníctva by to bolo zaujímavé, ak by sme veci v tomto smere posunuli dopredu. Vieme, e, ako je to v Maďarsku v tejto oblasti. A potom by bolo treba tiež začať komunikačnú kampaň ohľadom e, veľkých výhod a hlavných bodov, čo môže e, ponúknuť cestovný ruch Európe. Európa musí byť ešte viac prítomnejšie v celosvetovom meradle. Ďakujem. Ďakujem, som kolegom veľmi vďačný za to, že v tomto druhom kole k tomu pristúpila e, ďalšia e, sada myšlienok. Pozmenujúcimi návrhmi budeme môcť tú správu ešte pozmeniť. Ďakujem za podnety. Ďakujem tiež. Chcem ešte povedať, že 3. február je lehota pre podanie pozmenujúcich návrhov. Pán kolegovi želám asi 100 e, takýchto pozmenujúcich návrhov, aby mal dostatok práce. Dostávame sa k ďalšiemu e, bodu nášho programu e, správa efektívnosť a účinnosť financovania EÚ v oblasti odstavovania jadrových elektrární. Kolega Balčítis je spravodajcom, preto mu ako prvému dávam slovo, nech sa páči. Aš pirmininkė, manau, kad daugelis mūsų kolegų Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že mnohí z našich kolegov existujúci problém veľmi dobre poznajú. Odstavovanie jadrových elektrární je tak povediať z politickej e, stránky e, menej e, ekonomické, hospodárne, napriek tomu však má značný vplyv na ekonomiku dotknutých krajín. E, Litovsk, Litva, Slovensko a Bulharsko sa, e, za, e, sa zaviazalo, že e, elektrárne, ktoré e, nie sú e, dostatočne efektívne a účinné, budú odstavené. Je jasné, že nie je k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na odstavenie takýchto jadrových elektrární, ale bolo povedané, že budú poskytnuté finančné prostriedky na vyriešenie tohoto problému. To znamená, budeme musieť zvážiť to, že až do roku 2013 bude potrebné pokračovať v tejto finančnej podpore. 2,8 miliard eur e, má byť poskytnutá ako finančná podpora do roku 2013 bolo by možné uvieť ešte ďalšie čísla, ale tie nie sú až tak dôležité pre e, výbor pre e, výskum a priemysel, ale myslím si, že je veľmi dôležité, ako vidí tento problém Európsky e, účtovný dvor. Bolo zistené, že niektoré členské štáty tieto prostriedky, ktoré im boli poskytnuté, použili možno nesprávne, teda na iné účely. To znamená, nebola zaručená dostatočná transparentnosť využitia týchto finančných prostriedkov. Na jeseň tohto roku má byť predložená táto správa. Som e, e, veľmi zvedavý. Budeme pravdepodobne e, naďalej diskutovať o tejto otázke odstavenia jadrových elektrární. Tie najdôležitejšie myšlienky, ktoré som vám prezentoval, prezentovať chcem, je e, princíp e, e, zapričinovateľa, teda všetky jadrové elektrárne, ktoré sú prevádzkované, musia mať počas celej doby prevádzky dostatočné finančné prostriedky v rezerve. Chceli by sme poukázať na to, že všetky požiadavky e, týkajúce sa odstavenia týchto jadrových elektrární sa musia zohľadniť. Musí byť e, zohľadnená bezpečnosť. Myslím si, že treba tiež povedať, že odstavenie jadrových elektrární v spomínaných troch krajinách e, musíme naďalej doprevádzať, musíme týmto krajinám pomáhať a otázka bezpečnosti sa musí e, za každým riešiť. To by boli moje hlavné myšlienky. Rád zareagujem na vaše podmienky. Ďakujem, e, kolega Благодаря, господин председател. Уважаеми Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Chcel by som sa poďakovať nášmu spravodajcovi za veľmi dobrý text, ale rád by som upriamil vašu pozornosť na nasledovné otázky. Poprvé, nie je pravda, že všetky bloky boli odstavené, pretože kvôli e, alebo z, z hospodárskych dôvodov, z finančných dôvodov jednoducho nemohli byť prispôsobené moderným normám e, minimálne e, niektorá je niektorá eh, elektráreň, ktorá bola eh, zmodernizovaná, ale nebola odstavená. Eh, nie je teraz relevantné hovoriť o dôvodoch možno odstavenia, ale myslím si, že by parlament nemal šíriť nepravdivé informácie po druhé, všetky tieto tri spomenuté krajiny splnili svoje politické záväzky pre e, skoré odstavenie bez toho, aby boli na to technicky alebo finančne pripravené. Je e, prirodzené, že by e, krajiny žiadili, mohli žiadať o finančnú pomoc a o solidaritu EÚ, E, ktorá je potrebná e, pre tento ambiciózny cieľ odstavenia e, jadrových elektrární alebo reaktorov. Je tiež prirodzené, že veľké množstvo prostriedkov, aspoň na začiatku toho obdobia, by malo ísť do opatrení, ktoré sú hlavnou súčasťou e, tých krokov, ktoré treba podniknúť pri odstavovaní, pretože treba povedať, že tieto opatrenia boli naozaj veľmi potrebné. A v, je logické, že v nasledovnom období e, žiadame, aby prostriedky sa používali, aby boli navyšované najmä pre projekty odstavovania Veľa sa hovorí o efektivite európskeho finančného systému, ale dnešnému dňu financovanie projektov v spomenutých troch krajinách eh, rastie dosť takým nezávislým spôsobom, nie je žiadna koordinácia medzi individuálnymi programami alebo projektami. Nie, nevidíme žiaden záujem na e, uplatňovaní takej koordinácie. V praxi sa ukazuje, že tie problémy, ktoré súvisia napríklad s, s nakladaním s radioaktívnym odpadom, že jednoducho prístup k riešeniu tejto otázky je úplne iný v, v týchto troch krajinách. To by bolo neakceptovateľné alebo nemysliteľné, ak e, by sme postupovali inak. Bohužiaľ, my inak nepostupujeme. A rád by som tiež povedal, že ten finančný systém pre tie tri krajiny je e, poskytovaný prostredníctvom tzv. Medzinárodného fondu pre odstavenie jadrových e, jednotiek, ktorý je pod zaštitou Európskej investičnej banky. Pravidla pre verejné obstarávanie, e, pravidla Centrálnej banky, nie sú v súlade s eh, legislatívou pre verejné obstarávanie v jednotlivých štátoch. Kontrakty so subdodávateľmi, ktoré boli podpísané s Európskou eh, bankou pre obnovu, sú také, že dochádza k problémom, pretože jednoducho mm, nie sú známe všetky potrebné faktory. Je tiež potrebné zlepšiť účinnosť a transparentnosť využívania prostriedkov. Môj názor je taký, že musíme ďalej vyvíjať e, náš názor a v tomto duchu potom predložím aj návrhy. Pán Me- Olga Mesároš.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 odškodnenie a že dôjde k minimalizácii tých strát, ktoré utrpeli. Nuž e, odstavovanie e, týchto reaktorov musí byť ukončené čo možno najneskôr s minimalizáciou vzniknutých škôd. Je potrebné navýšiť dodatočné prostriedky, e, pokiaľ ide o bezpečnosť týchto prác. Ja si myslím, že E, transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie finančných e, zdrojov, tiež e, technická kontrola toho odstavenia. To sú všetko dôležité veci aj z hľadiska hospodárskej súťaže a zachovania podmienok férovej hospodárskej súťaže. Odstavenie týchto atomových elektrární bude mať samozrejme aj bezposledné dopady na zásobovanie energiou v týchto krajinách, takže je potrebné posilniť snahy v oblasti alternatív alternatívnych eh, zdrojov. Nuž, finančné metódy je potrebné nájsť nové metódy, ktoré budú zohľadňovať eh, stratégiu eh, príslušnej krajiny, pokiaľ ide o alternatívne zdroje. Ďalšia dôležitá vec to je modernizácia existujúcich elektrární. Nástroje na investície náklady na investície sú naozaj e, vo výške stoviek miliárd na modernizáciu nielen teda jadrových elektrární, ale aj iných fóriem elektrární. Ďalej výstavba nových elektrární, to všetko sú nástroje na zachovanie zabezpečenia e, dodávok, bezpečnosti dodávok Žiadna krajina, žiadna elektráreň nie je eh, schopná garantovať, že nebudú eh, nejaké eh, nehody, nejaké narušenia, ale tieto je potrebné držať na minime. Tiež otázky životného prostredia sú veľmi podstatné. Jadrová energia je čistá, toto je potrebné tiež zohľadniť. Pán Balčitis podľa mňa vypracoval veľmi kvalitnú správu, takže sa mu chcem za to aj poďakovať, pani Valéa. Uh, Ďakujem, pán predseda. Tiež vítam túto iniciatívnu správu Výboru pre rozpočet Myslím si, že je potrebné lepšie, lepšie sa pozrieť na tieto projekty, na financovanie projektov odstavovania, ktoré prebiehajú už roky a ešte stále nevidíme výsledky auditov. Som si dobre vedomá, že odstavovanie je pomalý a náročný proces, ktorý môže trvať aj 10 ročia. Tiež som si vedomá, že je to isté aj druh biznisu a e, vo výbore ITRE sme vyslovili isté pochybnosti a obavy, e, ktoré padli aj vo výbore e, pre rozpočet a to by bolo treba aj tlmočiť komisii a rade. Poprvé, prostriedky, ktoré boli vyčlenené, neboli po, pos, použité len na to odstavovanie. Vidíme, že veľká časť prostriedkov ide do energetických projektov, ktoré majú za cieľ kompenzovať výpadok energie z toho odstavovania. Myslím si, že komisia by sa mala lepšie pozrieť na proporcionalitu týchto prostriedkov na odstavovanie. Tiež je trochu zvláštne, že e, odstavovanie z troch projektov alebo programov ešte nebolo finalizované a ešte stále nemáme žiadne žiaden špecifikovaný strop, žiadne náklady ani zdroje prostriedkov, ani nevieme, aké budú finančné potreby po roku 2013 pre ďalší finančný rámec. Myslím si, že by bolo užitočné e, povedať, že ten hlavný cieľ uzatvorenia a odstavenia jadrových elektrární je bezpečnosť a možno, že by bolo na čase pre všetkým teraz v týchto ťažkých ekonomických časoch preorientovať sa na naše skutočné priority e, v týchto troch projektoch. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Pán Marinescu. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Decizia de a se... Ďakujem pekne, pán predseda. Rozhodnutie vyčleniť eh, prostriedky pre odstavovanie jadrových zariadení je správne, ale na nešťastie, keď sa prijalo to rozhodnutie a keď sa tiež stavali prvé e, takéto mm, elektrárne, neexistoval žiaden strop ani žiadne limity e, pre tie prostriedky ani sa nestanovilo, že kedy sa to skončí, aké budú náklady, ako už povedal kolegyňa veľa peňazí išlo do energetických projektov, ktoré sú zahrnuté do oprávnených výdavkov. E, z pohľadu nášho výboru myslím si, že by sme sa mali pozrieť na to, čo sa urobilo zatiaľ v energetických e, projektoch, e, ako sa pokryli tie straty z výpadkov energie kvôli odstavovaniu a možno bude potrebný zostaviť taký vedúci koordinačný tým, na to na úrovni výborov a budeme musieť vypracovať aj taký podrobný plán, aby sme vedeli, koľko to bude trvať, aký je príspevok EÚ, aké sú náklady. Ďakujem, pán kolega Ody. Ďakujem vzhľadom na to, že ide o rozsiahle projekty, pán spravodajca hovoril o viac ako 2 miliardách eur v predchádzajúcej správe o tej jednej elektrárni som navrhol, aby v nariadení o verejnom obstarávaní bol upravený dodatok o preferencii pre európskych dodávateľov, pretože v tejto oblasti máme naozaj výrazné znalosti, know-how a bolo by zvláštne, keby tie prostriedky z našich zdrojov sa potom dosiahli, e, dostali do rúk firiem, ktoré sú z tretich krajín a nemajú také know-how ako my. Takže preferenciu pre európske podniky. Pán Balčici, želáte si ešte raz vystúpiť? Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj kolegom za ich vyjadrenia, za celú túto výmenu názorov. Už keď som hovoril o tejto otázke, keby som bol hovoril ďalej, tak by som bol musel priznať, že je tu málo znakov, ktoré som dostala k dispozícii pre moje stanovisko. Je tu naozaj mnoho dobrých návrhov týkajúci sa napríklad skladovania odpadov. Pán kolega Ody práve prednesol niečo veľmi zaujímavé. Ja si spomínam na diskusiu o odpojení kozloduja Naozaj to bolo veľmi živé, celá tá diskusia. Do, je teda potrebné, aby toto odstavenie prebehlo a aby boli k dispozícii dostatočné finančné prostriedky. Ja som sa pozrela aj na správu výbora auditorov. Poukázal som na jej výsledky a ako náhle teda bude k dispozícii správa dvora auditorov, tak budeme vedieť, či je potrebná ešte nejaká ďalšia expertná skupina, pokiaľ ide o odstavovanie ďalších jadrových elektrární. Pozrime sa na to, koľko stojí stavba jadrovej elektrárne. A keď teraz počítame všetky tie náklady, odstavenie, skladovanie, celá tá administratíva, tak to budú naozaj obrovské sumy. Takže jadrová energia možno nie je až taká drahá v prípade produkcie, tak ako sa to prezentuje. Ja osobne si myslím, že sa nám podarí v spolupráci vypracovať veľmi dobrý dokument, ktorý bude východiskom pre ďalšie odstavovanie takýchto elektrární. Ďakujem pekne, ak sa nikto ďalší nehlasí o slovo, ešte by som dal priestor komisii, ak má chuť sa vyjadriť. Ak nie, tak to tým uzavrieme. Lehota na podmacovacie návrhy je 3.2. na poludne. Takže to je uzavreté. Pokračujeme bodom číslo 8. Ide o prístup k verejno-štátnej e, službe. Ide o systém Galileo, takéto služby. Nuž, dnes máme výmenu názov na túto tému a autorom správy je pán kolega Glante, tak ten dostáva slovo ako prvý už ja dúfam, že nebudem jediný, kto dostane slovo, že sa vyjadria ešte aj ďalší kolegovia. Sú tu kolegovia, ktorí sa zaoberajú touto témou, poznajú, takže budem v úvode stručný. Len na pripomenutie hovoríme o jednej z piatich služieb, ktoré má poskytovať Valilo, keď bude k dispozícii, keď teda Boh dá, keď tie investície budú k dispozícii a tak ďalej. Takže je tu 5 služieb, otvorená, komerčná, bezpečnostná, vyhľadávacia a potom táto služba, o ktorú teraz hovoríme, ktorej sa týka táto úprava, toto je e, verejnoštátna služba. E, členské štáty ju budú využívať výlučne, policia a podobné aktivity. Aj Rada ministrov a komisia budú môcť využívať, bude zakodovaná, mala by byť veľmi stabilná, mala by fungovať, aj keď zvyšok Galilea padne z bezpečnostných dôvodov bude vypnutý. Ďalej má byť chránená pred falšovaním, pred narušením, musí byť naozaj veľmi spolahlivá, presná a to využívanie teraz bezpečnostných dôvodov bude potrebné aj kontrolovať, čiže budú sa bude tu pridelovacie konanie, povolovacie konanie, pokiaľ ide o používateľov. Je to relatívne technická téma, tento návrh sa zaoberá prístupom k PRS. Členské štáty budú musieť e, nominovať príslušné PRS úrady, ktoré budú udelovať takéto povoľovanie a bude tu aj e, kontrola. A potom využívanie PRS a prístup, to sú teda tie e, dôležité témy. Tretie štáty, medzinárodné organizácie tiež môžu využívať tieto služby za predpokladu uzavretia príslušných dohôd z EÚ. Návrh ďalej upravuje kontrolu dodržiavania podmienok, e, pokiaľ ide o e, zabezpečenie, to sú kritické komponenty a tiež kontrola vývozu. E, moje návrhy na pozmanenie pôvodného návrhu teraz e, stručne vymenujem. Ja som za rozlišovanie účastníkov, komisia, členské štáty, e, užívateľe, to sú organizácie, napríklad policia alebo požiarne služby. Ochrana tajných dokumentov má prebiehať podľa rovnakého postupu ako v prípade existujúce nariadenia o Galileu. Ja som to prevzal, lebo už to máme a môžeme to využiť aj v tejto úprave. Pokiaľ ide o bezpečnosť systému, jej zabezpečenie, máme tu viacstupňový postup. Národné úrady PRS musia dodržiavať minimálne štandardy pre bezpečnosť. Ak to neurobia, môže zasiahnuť komisia, môže požiadať o informácie a o odstránenie nedostatkov. Ak to nepomôže, tak tu e, máme dozorný úrad GNSS, e, ktorý e, prevezme túto úlohu, teda správa a kontrola užívateľov. Komisia by mala tiež byť tým, kto bude skúmať, e, či je možné niektorých e, komponentov, či možné výrobu niektorých komponentov e, preniesť do iných štátov, napríklad do USA Pôvodne táto myšlienka um, nevyvolala veľký, veľký entuziasmus, ale um, tá situácia je lepšia a možno by bolo dobre, keby Američania mohli na tom Galileu spolupracovať, majú potrebný know-how, mohli by sme sa vyhnúť e, nejakým e, ďalším e, problémom. A teda v tomto zmysle spolupráca, kontrola vývozu musí byť v rukách členských štátov, tu sú jasné pravidlá a pokiaľ ide o tie príslušné úrady, toto tiež, ich tiež spada e, pod e, členské e, štáty. Náklady budú znášať nie užívateľia, ale účastníci, teda členské štáty a komisia pôjde zrejme o verejno-súkromné partnerstvo, teda z toho vychádza ten pôvodný, e, pôvodný návrh komisie. Toľko z mojej strany, pán predseda, lehota tuším vyplní, vy, vyprší 2. alebo 3. februára. Viem, že v AFETE prebieha diskusia viacero návrhov, e, tam vyvstane ktoré budeme musieť kriticky zhodnotiť, ale skrátka v AFETE budú vypracované vzhľadom na povahu eh, toho výboru. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán Van Nistelrooy, ako ďalší. Ďakujem pekne. Ja viem, že eh, správa pána Glantého je veľmi technická. Tiež viem, že by sme tu mohli ešte zaviesť nejaké e, nové veci, ale pre všetkým ohľadom financovania prostriedkov myslím, že by sme jasne mali povedať, že nemáme žiadne pochybnosti o tom, že aj čo sa týka funkcionality, aj o, e, toho systému PRS, musíme pokračovať v tomto smere, pretože nám to poskytuje oveľa viac ako GPS systém a tiež musíme jasne naznačiť, že treba vyčleniť na to samostatné financie. financie. Určite je to potrebné, pretože budeme mať z toho e, výhody predovšetkým tie krajiny, ktoré zatiaľ najviac investujú do tohto projektu. A vidím, že sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažia dosiahnuť rovnováhu. To znamená, aby napríklad e, e, aby užívateľia získali určité výhody a potom samozrejme sú aj situácie, v ktorých možno niektorí užívateľe by sa ocitli v ťažkej situácii, aby mo- nemohli ďalej prispievať do tohto, ale celkovo môžem súhlasiť s vami, s vašimi pozmenujúcimi návrhmi. Treba dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi členskými štátmi a medzi úniou a ďalší, to je, to je vlastne ďalší bod, na ktorý sa musíme lepšie pozrieť. Je to vysokotechnická správa, ale ak nebudeme riešiť tieto otázky dlhodobo a ak nev, nevyužijeme tie výhody, ktoré nám toto poskytuje, jednoducho nám Pentagon unikne a myslím si, že by sme mali podporiť tieto pozmeňujúce návrhy. Um... Ďakujem. Ja som sa len chcela poďakovať za e, vami odvodenú prácu a spýtať sa o, alebo požiadať objasnenie. Neviem, či som dobre pochopila, že hovoríte, že čo sa týka nákladov tie účastnícke členské štáty by mali platiť a potom členské štáty sa môžu rozhodnúť, ako vlastne získať späť tieto náklady späť od užívateľov. Je to tak správne? Dobre som to pochopila? Pán Remek? Ďakujem, pane predsedo. Ja sa také... Ďakujem, pán predseda. Tiež sa pripájam ku všetkým tým, ktorí oceňujú prácu pána spravodajcu. Samozrejme, ja to vidím v tom v zmysle, že je to dobrý krok správnym smerom, tak toto treba vnímať a preto nemám problém podporiť veľkú väčšinu toho, čo tu odznelo. Myslím si, že v tomto ohľade aj keď mnohí hovoria, samozrejme, že je to veľmi technická záležitosť. Myslím si, že tomu nie je úplne tak, pretože e, dôležité je to, čo hovorí pán spravodajca na záver správy a to je to, že niektoré body a niektoré problémy musia byť vždy na prvom mieste, musíme im venovať veľkú pozornosť diskusii, pretože sa buduje niečo úplne nové, s čím ešte nikto nemá skutočnú skúsenosť. A naviac, veľakrát sme vlastne za pochodu boli nútení zmeniť pravidlá, to, že sa prešlo od pôvodne plánovaného E, verejno-súkromného financovania na financovanie z verejných zdrojov. Takže podporujem to, vítam to a myslím si, že je veľmi dobré, že sa tak povediac teda rozhodlo o sídle, o tejto agentúre, o jeho sídle a aj o vedení tejto agentúry, ktorej riaditeľ tu zajtra príde a myslím si, že je to súčasť tých dobrých krokov správnym smerom. Ďakujem, pán Toznovský. Ďakujem, pane predsedo. Ja sa také pripojujem. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem pripojiť k tým, ktorí hodnotili pozitívne prácu pána Glanteho. Myslím si, že je dôležité to, o čom hovorí, na čo upozorňuje. Myslím si, že to zasa posúva dopredu pohľad na túto komplikovanú problematiku. Ocenil by som najmä to, že hovorí, že niektoré veci musia ostať otvorené, musíme si uvedomiť, že technológie veľmi rýchlo napredujú a za 3-4 roky, keď Galileo e, vstúpi do platnosti, tak uvidíme, akože teraz môžeme trošku špekulovať o tom, ako je to, to bude vyzerať, ale e, je potrebná naozaj táto debata ktorú otvoril pán Glante. Táto verejne regulovaná služba je veľmi komplikovaná vec, pretože skrýva v sebe aj ekonomický potenciál, o ktorý sa všetci snažíme, ako, snažíme sa určiť, ako to e, financovať, ale musíme si uvedomiť, že sme v civilnej oblasti. Americká GPS vstupuje do konkurencie úplne iným spôsobom, pretože vlastne je to akýsi vedlejší produkt vojenského systému. Ale ako sa teraz teda táto vec bude vyvíjať ďalej? Nuž no je to ťažko teraz odahnuť a preto si veľmi cením tento otvorený prístup pána Glanteho, pretože debata o tom, ako ekonomicky zvládnuť PRS, bude zložitá nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska toho, ako e, pristúpiť k tomu záujmu Ameriky o Galileo, ako dostať ďalšie ekonomické podnety do Galilea. A preto podporujem e, tento materiál, pretože takto otvorená debata, prebiehajúca správnym smerom, je veľmi dôležitá a týka sa vlastne oblastí, ktoré sú dôležité e, do budúcnosti, čo sa týka ekonomickej existencie Galilea. Preto to podporujem a ďakujem pánovi Glantovi, Klantemu za e, tento prístup. Ďakujem. Ďakujem. Chce ešte komisia niečo dodať? Alebo nie? Nech sa páči. Euh, Ďakujem pekne. Dobrý deň, pán predseda, pán spravodajca, dámy a páni, vážení poslanci a poslankyne tohto výboru ITRE. V prvom rade by sme radi povedali, že naozaj nás teší že táto správa je pozitívne vnímaná. Ďakujeme spravodajcovi za vynikajúco odvedenú prácu. Boli by sme radi, keby diskusia medzi parlamentom a rada, radou začala čo najskôr, tak aby ten text, pokiaľ je to možné, bol prijatý ešte v júni tohto roku. Prihlásil som sa o slovo, aby som už mohol trošku anticipovať diskusiu o pozmenujúcich návrhoch a poskytnúť isté vysvetlenia. Medzi pozmeňujúcimi návrhmi vidíme aj otázku jasného stanovenia alebo definovania e, termínu užívateľia e, alebo participants alebo users, čiže účastníci alebo používateľia. Je jasné, že ten článok, ktorý sa bude zaoberať definíciami, bude presne naformulovaný, aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti alebo nejasnosti. Tiež sme zaznamenali niekoľko niekoľkokrát e, zmienky o prevzati realizačných nákladov spojených s používaním PRS, teda tých operačných alebo prevádzkových nákladov. A komisia, na rozdiel od toho, čo sa uvádza v správe, zastáva názor, že len tie členské štáty, štáty a medzinárodné organizácie, eh, ktoré sa zúčastňujú tohto projektu, by vzali na, sebe tie, na seba tieto náklady. Ale je možné si predstaviť aj to, že by niektoré členské štáty eh, istú časť alebo všetky možno náklady potom prevedú na konečných užívateľov. Boli by to stovky tisíc eur, alebo tá teda 100 tisíce eur, možno 200, 300 tisíc eur ročne. Nie sú to až také obrovské položky. A dá sa asi predpokladať, že členské štáty, prípadne koneční užívateľia, to potom budú môcť zaplatiť. V správe, ako aj v, v príspevkoch kolegov sme zaznamenali otázku úlohy tretích štátov. teda, čo sa týka tejto úlohy pri použití PRS, ako aj pri výrobe príjimačov. Myslíme si, že tie predložené návrhy prinášajú isté riešenie prostredníctvom uzatvorenia medzinárodnej dohody s tretimi krajinami, alebo teda so zúčastnenými tretimi krajinami a tento spôsob by predstavoval istú flexibilitu, keď by sa dalo reagovať potom na jednotlivé situácie e, podľa potreby. Samozrejme, budeme otvorení tiež tomu, aby sa predostreli isté návrhy a spolupracovať s parlamentom a radou, aby sme predovšetkým ohľadom úvodných ustanovení veci ešte lepšie vyjasnili. A úplne posledný bod sa týka jednej veci, ktorá nás veľmi zaujímala, to je, zaujala a to je návrh postupu, ktorý je dobre ozrejmený v pozmeňovacom návrhu. Týka sa fáz alebo etáp, eh, ak by orgány PRS nerešpektovali tie normy, ktoré by sa dohodli medzi účastníkmi PRS. A to, čo sa tu navrhuje, si myslíme, že je veľmi vhodné a že tento návrh sa môže začleniť do textu a že by mohol sa stať mm, vlastne Eh, takým jedným z hlavných bodov toho, čo sa potom príjme. A týmto by som to asi uzavrel. Ešte raz ďakujem za pozornosť a teda zaznamenal som že niektorí poslanci žiadajú dodatočné financovanie. K tomu len môžem povedať, že súhlasíme. Čo sa týka financovania, pre mňa bolo veľmi dôležité, aby členské štáty mali určitú flexibilitu, čo sa týka e, požiarnickej e, služby napríklad. Preto som navrhoval, aby e, sa to riešilo takto. Okrem iného som chcel už tak trošku e, výhľadovo e, vytvoriť určité premostenie, aby komisia e, vyvinula určitý nátlak, ale takisto aj podala kusy pomocnú ruku, takže teším sa už na rokovania s radou. Ďakujem tiež za príspevky, ako aj odvedenú prácu. Do 2. februára je možné podať pozmenujúce návrhy. A dostávame sa k ďalšiemu bodu číslo 9 kde ide o investície do e, širokých pásiem. Teraz širokopásmové siete v Európe, investície do digitálne riadeného rastu. Pani Cavela je spravodajkyňou, dávam jej slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, budem hovoriť anglicky. Pán predseda, vážení kolegovia, už som vám rozdala neformálny pracovný dokument, ktorý obsahuje niektoré z našich návrhov pre správu o Európskom širokom pásme. Chcela by som na začiatok povedať, že náklady nedigitálnej Európe sú veľmi vysoké. Podľa nedávnej štúdie EÚ by mohla získať 4 HDP stimulovaním rozvoja európskeho digitálneho trhu do roku 2020. Toto by bolo takmer 500 miliárd eur, čo by sme získali. Teraz k tej správe. Podľa mňa eh, ciele E, Európa 2020 sú stanovené takým spôsobom, e, akým efekty a výhody e, sa ukážu pri dlhodobom horizonte. Sú to ambiciozne ciele, podporujem ich a ja ďakujem komisii za podporu a pomoc. V kontexte tejto parlamentnej správy som presvedčená, že jedným z dôležitých cieľov, na ktorý by sme sa mali zamerať, je to základné široké pásmo. E, to je cieľ, e, ktorý e, do roku 2013 by mal v 27 členských štátoch byť dostupný mnohým, všetkým občanom pri 100 MB rýchlosti. Potrebujeme podporovať našu infraštruktúru, a mať asi 100 mať 100% pokrytie e, pri e, rýchlosti 2 MB. Myslím si, že to sa dá dosiahnuť e, vo všetkých členských štátoch a to by sa mohlo teda aj urobiť v nie tak ďalekej budúcnosti. A mali by sme sa takto zamerať vlastne na krátkodobé aj strednodobé ciele. Okrem toho je potrebné povedať, že poskytnutím 100% e, pokrytia širokého pásma e, musíme tiež zaručiť bezpečnosť e, na internete. Ďalšou kľúčovou otázkou v tejto správe, ktorú nemôžeme ignorovať, je úloha zaviesť digitálne e, služby aj do vzdialených oblastí, do hornatých oblastí a na ostrovy. Musíme stimulovať podniky, aby investovali aj do týchto oblastí a musíme zdôrazniť, e, čo najlepšie využívanie komplementárnych technológií, aby sme zabezpečili širokopásmové pokrytie v týchto odľahlých oblastiach, bez toho, aby sa príliš vytvorilo veľké zaťaženie na priemysel alebo, alebo občanov. A musíme tiež túto rozmýšľať nad užitočnosťou a praktickosťou e, rôznych platform, ako sú pevné alebo mobilné bezdrôtové siete, ako aj satelity. Tieto sú platformami, ktoré môžu poskytovať širokopásmové služby vo vidieckých a odľahlých oblastiach. Okrem toho je kľúčové zdôrazniť význam konkurenčného Um, spektra služie pre širokopásmový internet. Ďalšia otázka financovania. Nedávne štatistiky ukazujú, že štátna pomoc pre širokopásmové uh, pokrytie v roku 2010 bolo 4 krát uh, viac než v roku 2009 a celkovo to bolo 1,8 miliardy uh, verejných prostriedkov. A preto chcem zdôrazniť, že štátna pomoc e, k širokopasmovému internetu, ako aj cieľené využitie komunitárnych fondov by e, boli tými najlepšími spôsobmi, ako e, dosiahnuť širokopásmové pokrytie. Tiež musíme využívať ďalšie verejné zdroje, verejno-súkromné partnerstva a daňové stimuly. Tiež treba koordinovať prácu miestnych a regionálnych orgánov, ako aj centrálnej vlády, čo sa týka zvládania víziev pre telekomunikácie. Na záver by som ešte chcela vysloviť podporu vytvoreniu pracovnej skupiny na vysokej úrovni v EÚ, e, ktorá by sa venovala vytvoreniu stratégie pre informačné technológie, širokopásmový internet. E, informačné technológie sú vysoko meniacim sa trhom a my musíme nájsť riešenie, ako prekonať prekážky, ktorým čelíme, aby EÚ sa dostala do čela e, sveta informačných technológií v čase kríze Investície do širokopásmového pokrytia vytvoria rast a pracovné príležitosti. Musí, tieto technológie sa musia stať hlavnou hnacou silou transformácie EÚ e a ja sa teším na spoluprácu s kolegami zo všetkých politických skupín v snahe vypracovať správu o tom o tejto dôležitej výzve v digitálnom veku a ďakujem komisii e, za e, podporu pri vypracovaní tejto správy. Ďakujem, pán predseda. Kolega Zadáka sa hlásil slovo. Ďakujem pekne, tiež budem hovoriť anglicky, aby som ušetril čas, ako aj čas našich tlmočníkov. Rád by som zablahoželal spravodajkyni k tejto správe, že nám poskytla dobrý základ pre túto dôležitú tému. Váš návrh správy, ako aj oznámenie komisie sú vyvážené dokumenty a myslím si, že všetko je jasné, potrebujeme stanoviť dobré ciele, ktoré teda už sú aj stanovené v digitálnej agende a na druhej strane e, musíme myslieť aj na veľa podrobností, ktoré musíme zdôrazniť. Ja podporujem zdôraznenie týchto krátkodobých cieľov, napríklad e, rok 2013 eh, pre pokrytie eh, no, s rýchlosťou 2 MB. Myslím si, že to je dôležité. A potom samozrejme aj tie ďalšie veci, ktoré ste spomenuli ohľadom návrhu vašej správy. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na dve eh, oblasti. Tá prvá, chcel by som vás pozbudiť k tomu, aby ste sa vrátili k tomu predchádzajúcemu dokumentu, kde ste sa venovali viac e, niektorým iniciatívam. Myslím si, že by ste sa teda k tomuto mali vrátiť, pretože e-health, e-government, čiže elektronické zdravotníctvo, elektronická vláda, správovanie a tak ďalej, e, pretože e, toto je naozaj dôležité pre občanov, ako aj pre predstaviteľov E, vlád a tak ako aj pre podniky. No a tá druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, to je ten slogán široko, široké pásmo pre všetkých. Samozrejme, aby sme zaručili široké pásmo pre všetkých, potrebujeme investície a ekonomický prístup, ale niektoré čísla ukazujú, mám štatistiky z mojej krajiny, z Litvy, neviem teraz tie presné e, čísla, ale ako ste aj vy ukázali so štatistikami, napríklad v Litve to pokrytie e, ADSL e, sa približuje až k 80% a možno, že tieto ciele splníme. Čo skoro na druhej strane používanie internetu veľmi závisí od príjmu a sú štatistiky o domácnostiach, eh, kde sú rozdiely v príjmoch, eh, kde tie bohatšie domácnosti majú eh, internet a tam, kde napríklad majú iba jednu tretinu toho bohatého príjmu, tak tam je to pokrytie oveľa nižšie. Takže je to aj ten sociálny aspekt a na ten by sme nemali v budúcnosti zabudnúť a možno, že e, príklady z ďalších krajín by boli tiež užitočné. Takéto sú tie moje prvé dojme a e, blahoželám pani spravodajkyni a ako tieňový spravodajca za EPP e, to vnímam ako veľmi pozitívnu prácu. Ďakujem. Pán Pani Valien. Thank you again, Chair. Ďakujem. E, chcem zablahoželať komisii k vyváženému návrhu, ak chceme naozaj vážne pristupovať k našim cieľom. Myslím si, že toto je pozitívny krok smerom vpred. Vítam ambiciozne ciele širokého pásma, e, dosiahnuť ultra rýchly a rýchly internet, aby E, e, Európa bola rozvinutou ekonomikou. Technológie sú kľúčové pre našu spoločnosť, e, pre bezpečnosť, dopravu, pre každodenný život a vyvinúť rýchly a ultrarýchly internet je naozaj veľmi dôležité pre občanov, aj pre podniky, aby mohli využívať digitálnu ekonomiku a by mohli reagovať na potreby meniacej sa spoločnosti. E, pre mňa sú pre priority nasledovné. Našim hlavným cieľom by malo byť vytvoriť čo najlepšie stimuly a prostredie pre súkromné investície do širokopásmového štruktúry a dosiahnuť konkurencieschopný trh v tejto oblasti. Myslím si, že voľba spotrebiteľov je veľmi dôležitým, alebo jedným z najdôležitejších faktúrov, faktorov v tejto oblasti a dôležité je, aby národní regulátori e, pristupovali k tomuto zodpovedne a akceptovali, aplikovali princípy, ako je nediskriminácia a tu treba zaručiť nielen e, dobrú hospodárskú súťaž a prístup, ale o, e, treba brať do úvahy aj káblové pripojenie na pokrytie potrieb a dopytu. Po druhé, v tých oblastiach, kde e, súkromné investície nie sú životaschopné, cieľené verejné prostriedky sú potrebné. Toto už nie je veľká, veľký problém. Ja vidím tento návrh ako spôsob, ako zvýšiť verejné výdavky tam, e, kde by sa mohli sledovať e, isté mm, podnikové modely a mohli by sa, e, zvýšila by sa takto aj právna istota, mohli by sa znížiť e, isté náklady e, využívanie fondov štruktúrálnych aj pre rozvoj vidieka, kohesného a tak ďalej sú kľúčové pre budovanie a podporu tejto infraštruktúry. Mm, tieto fondy by sa mali využívať do veľkej miery a treba stanoviť eh, si eh, isté ciele pri využívaní týchto prostriedkov, treba eh, ísť k zjednodušovaniu a lepšie monitorovať implementáciu programov národnými vládami tiež. Vítam návrh Európskej investičnej banky zvýšiť zapojenie svoje do financovania cieľov Európa 2020 čo si myslím, že bude mať potom vplyv aj na ďalšie banky, ktoré by mohli viac investovať do širokého pásma a tiež som za to, aby sa vytvoril nový finančný nástroj alebo nejaký, e, aby nemusí byť nový, alebo aby sa lepšie využili už existujúce finančné nástroje, ako napríklad e, nízkozárukové e, obligácie. Myslím si, že toto treba naozaj zobrať do úvahy a teším sa na ďalší návrh komisie, ale musím tiež povedať, že všetky verejné výdavky by mali ísť do otvorenej infraštruktúry, ktoré podporujú hospodárskú súťaž služieb a voľbu spotrebiteľov. Ďakujem. Kolega De Angelis. Ďakujem, pán predseda. Rýchly prístup, ultrarýchly prístup na internet môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri ekonomickom raste a svojho času tomu tak eh, bolo aj v oblasti dopravy a zásobovania energiou. Ide teda o eh, ďalší rozvoj eh, širokopásmových technológií. Ide tu tak povediac o vlajkoloďovú iniciatívu Stratégie 2020 e, v rámci e, riadeného rastu. Dovolte mi, aby som sa poďakoval u pani spravodajkyne za e, dobrú a plodnú prácu, ktorú odviedla predovšetkým vzhľadom na mnohé pozitívne podnety veľmi často sú tu odkazy na vývoj nových sietí. E, rovnosť šancí a rovnaký prístup na e, tento trh telekomunikačných e, služieb je princíp, ktorý by sme mali za každým zdôrazňovať a presadzovať. Mali by sme vyzvať k tomu, aby sa tu zohľadnili aj iné položky, ako sú vývo- vyvážené východiskové podmienky, čo sa týka prístupu k týmto sieťam. Takisto ide o e, sharing záväzky v oblasti investícií. Dovolte mi ešte posledný bod. E, v čase, keď e, Európa rozhoduje o investíciách alebo o zamietnutí investícií, je treba zvažovať o E, prípadu k prípadu v tejto oblasti širokopásmových technológií. Musíme vidieť predovšetkým skutočnosť, že mesačné náklady určitými e, korekčnými opatreniami e, rastú. To všetko musíme zohľadniť a preskúmať. Európa sa zameriava na 30 e, e, sekundu. E, to by malo byť zaručené každému jednému užívateľovi. Užívateľia potrebujú otvorený trh, trh ktorý poskytuje skutočne konkurencieschopnosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som v prvom rade chcela zabloželať pani spravodajkyni, pani Cavela k tomuto neformálnemu pracovnému dokumentu. Myslím si, že je dôležité, aby to bolo e, vnímané v kontexte rozvoja e, E, toho balíčka, e, ktorý nám predstavila komisia. To je zhrnutím troch iniciatív. E, jedna spektrum, druhá, po druhé to má dočinenia s, so sieťami nových generácií a po tretie to je široké pásmo. Myslím si, že treba to vnímať spoločne s návrhom ohľadom spektra. Myslím si, že o tomto ešte budeme môcť diskutovať, e, teda o tom pracovnom dokumente e, nášho kolegu zodpovedného za túto tému a myslím si, že veľmi dobre urobila pani spravodajkyňa, keď poukázala na význam toho spektra, aby sa vlastne splnili všetky požiadavky liberalizácie, e, čo sa týka 800 MHz. A mnohí z nás sme vlastne o tomto už diskutovali veľakrát, ale myslím, že jeden z bodov, na ktorý by sme nemali zabúdať a ktorý tu nie je, to je návrh komisie, ktorý už je v digitálnej agende a to je mať za cieľ, aby všetky domácnosti do roku 2020 mali širokopásmové pripojenie s rýchlosťou 30 MB za sekundu a 50 domácností, aby do roku 2050 mali e, rýchlosť 100 MB za sekundu. E, mohlo, mohli by ste si myslieť, že toto nemá teraz zmysel, pretože to sú príliš veľké ambície na tie dnešné okolnosti a je pravda, že samozrejme sú tu, je potrebné splniť isté požiadavky, na takýto rýchly internet, ale všetko postupuje veľmi rýchlo a keď sa budú aplikovať všetky tieto opatrenia, tieto ciele už vlastne budú realitou. Už budeme oveľa bližšie rozvoju internetu, ktorý bude mať vplyv na e, veľmi veľa aspektov každodenného života. E, to sa nazýva taký vlastne internet každodenných vecí a preto budeme potrebovať naozaj e, takúto rýchlosť. A keďže musíme e, sa pozerať aj do ďalekej budúcnosti, aj keď v podstate je to blízka budúcnosť, myslím si, že musíme byť ambiciózni, e, tak ako sa to odráža aj v digitálnej agende komisie a teda zahrnúť e, cieľ dosiahnuť tieto rýchlosti aj v tejto správe. Ďakujem. Milé kolegyne a kolegovia, musíme dávať pozor, aby sme nestratili z dohľadu čas. Prosím ďalšiu kolegu. Eh, eh, ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa pripojiť ku kolegom, ktorí sa poďakovali pani Cavele za tento dokument, ktorý pripravuje veľmi dobrý základ pre debatu o tejto téme. Naša skupina socialistov a demokratov podporí čokoľvek, čo sa týka E, rýchlejšieho rozvoja a dosiahnutia cieľov digitálnej agendy a rozvoja nových technológií. Musíme tiež spomenúť, keď hovoríme o infraštruktúre, o e, rozvoji technológií, niektoré dôležité aspekty, o ktorých tu neustále debatujeme, to je e, neutralita poskytovanie všeobecných, všeobecno prospešných služieb. Keď hovoríme o 100% pokrytí širokého pásma, musíme e, byť veľmi opatrní, aby sme nediskriminovali nikoho, aby sme vlastne e, poskytli túto službu všetkým. Samozrejme, infraštruktúra zatiaľ nepostačuje a to je tiež spomenuté v dokumente pani Cavela. Je veľmi dôležité vidieť, aké budú nakoniec tie služby, aké, aký bude ich obsah, aká bude hodnota tejto infraštruktúry, pretože teda táto hodnota momentálne sa zvyšuje čoraz viac, e, čím viac sa používa spotrebiteľmi. Ja vítam ten ocek, ktorý navrhla spravodajkyňa o bezpečnosti. Myslím, že to treba zvyšovať a už sa to aj zvyšuje. Myslím si, že Európska únia prijíma potrebné opatrenia a ja uh, by som veľmi rád, bol veľmi rád, keby nám KAT, ENIS alebo ďalšie agentúry boli do tohto zapojené, pokiaľ, sa, eh, pokiaľ ide o zvyšovanie širokopasmového pokrytia. Tiež vítam návrh vytvoriť pracovnú skupinu EÚ eh, pre vytvorenie stratégie IKT. Myslím si, že potrebujeme na tomto pracovať, o tomto sme veľa hovorili, aj podporovali, ale často e, my alebo členské štáty nemajú nejakú konkrétnu predstavu o tom, ako ďalej napredovať, čo urobiť. Jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, spomenuli to niektorí kolegovia, to je zapojenie e, súkromného sektora a priemyselných odvetví. Keď hovoríme o širokom pásme, musíme tiež skúmať možnosti verejno-súkromného partnerstva pri poskytovaní verejnoprospešných služieb alebo univerzálnych služieb. Zatiaľ ešte sme na to asi nenašli tie správne nástroje, aby sme túto myšlienku podporili. Vrátane toho, že sme mali nejaké prípady, kde došlo k takýmto spoločným spoločným úsiliam, ale boli tam isté neželané výsledky. Napríklad verejné prostriedky e, sa použili na vybudovanie infraštruktúry v nejakom členskom štáte. A potom občania ešte aj tak musia platiť za využívanie e, infraštruktúry vlastne e, súkromnému správcovi tejto infraštruktúry a to sa deje, ale bohužiaľ nemalo by sa to teda stávať, keď hovoríme o tejto téme. No a nakoniec si tiež myslím, že keď hovoríme o rozvoji širokého pásma, Mali by sme skombinovať záujmy rôznych aktérov vrátane e, súkromného sektora, ako aj krajín a regiónov a tu sú isté špecifika miestnej politiky alebo politik, ktoré vytvárajú miestne orgány a musíme ich brať tiež do úvahy. E, posledný bod e, v pláne ekonomickej obnovy sme tam mali isté fondy, isté zdroje pre široké pásmo, ale keď vidíme, ako boli využité, tak bohužiaľ nedostali sa do mnohých regiónov a krajín EÚ a tomu by sme sa v budúcnosti mali vyhnúť. Pán Höpmark. Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajkyni za túto príležitosť eh, diskutovať eh, o tom, akým smerom sa má uberať stratégia širokého pásma. Mám pár poznámok. Poprvé, keď sa hovorí, myslím si, že by sme mali jasne povedať, že toto je úloha pre kohezné eh, fondy a regionálne fondy aby sme e, do tohto investovali ak, e, do tých oblastí, ak, nie je možné, ak nie sú možné súkromné investície. Ja súhlasím s týmto uh, súkromné investície, ak je to životaschopné, ak je to možné, áno. Ale ak chceme mať ešte vyššiu kapacitu a lepšie pokrytie, tak by sme mali zabezpečiť Eh, využívanie eh, fondu pre, napríklad pre rozvoj vidieka, kohezného fondu eh, na dosiahnutie tohto pokrytia. Po druhé, keď diskutujeme o širokom pásme, často hovoríme buď o, o, o optických sieťach, o pevných sieťach alebo mobilných sieťach. A myslím si, že skúsenosti ukazujú, že veľakrát sú veľmi prepojené. Tí, ktorí používate e, bezrotové siete, e, používate vlastne zároveň aj bezrotovú sieť, ale aj pevnú e, sieť. A keď ste napríklad niekde v meste, tak používate mobilný internet, ale je to mobilný internet, ktorý je vlastne napojený na pevnú sieť. A takže e, nárast v širokopásmovom e, v pásmovej komunikácii je veľmi veľký. Odhaduje sa, že od minulého roku do roku asi 2014 e, sa zvýši asi 27 krát. A to je naozaj veľmi rýchla zmena a tam sa to samozrejme nezastaví. A tie stratégie, o ktorých my tu hovoríme, oni berú ako východisko rok 2013 až 2014, keď už e, ten náraz bude oveľa väčší. A toto je naozaj dôležité nielen pre telekomunikačný priemysel, alebo pre nové služby, ktoré môžu vyplynúť vlastne z telekomunikačného odvetvia, Google, Yahoo a rôzne aplikácie, ktoré sú e, dôležité pre podniky, ale aj pre bežných občanov. Kľúčovou výzvou pre e, všetky odvetvia európskeho priemyslu je dôležité zvyšovať produktivitu a svoju e, kapacitu. A preto by som chcel zdôrazniť, že potrebujeme nap- napredovať veľmi rozhodne, čo sa týka otvárania možností, zvyšovania rýchlosť. E, veľmi ma udivuje, že keď niekedy hovoríme o 100 megabajtoch e, do roku 2020 v Južnej Koreji, už dosiahli vo veľkej časti e, domácnosti 1000 megabajtov za sekundu. A v USA už majú tiež veľmi ambiciózne ciele a už ani nehovorím o tom, že čo sa stane v Číne. Hovorím to, pretože niekedy mám, pán predseda, taký pocit, že my plánujeme byť e, vlastne číslo 3 v budúcnosti a toto jednoducho nie je tá správna cesta, ako konkurovať ostatným pretože je tu riziko, že sa nám to podarí. A preto by som chcela, chcel povzbudiť e, pani spravodajkyňu, keď sa hovorí o širokom pásme, mali by sme byť ambicioznejší a silnejší. E, nestačí hovoriť len o 100 megabajtoch, pretože e, ten nárast bude naozaj veľmi veľký nárast rýchlosti. Potrebujeme čo sa týka tých existujúcich služieb, televízia a ďalších verejných služieb, my sa potrebujeme otvoriť, potrebujeme znížiť isté časti spektra, alebo využiť tie časti spektra čo najefektívnejšie. Musíme zaručiť aj to, že aj že aj kultúra bude zapojená do tohto 70 v mobilných e, prenosoch to sú videá, e, to sú mnohokrát aj vysokokultúrny obsah. Ak nebudeme môcť o tomto diskutovať alebo toto presadzovať, tak pán predseda, naozaj staneme sa číslo možno 3 alebo 4 a my by sme sa mali usilovať stať číslom jedna. Ja dúfam, že so mnou súhlasíte. Naozaj, toto by malo byť našim cieľom. Milí, ko, milé kolegyne a kolegovia, máme ešte dve minúty, respektíve pol druhá minúty. E, kolegyňa Tika sa chcela ešte ohlásiť o slovo, ale prosím, aby e, bola stručná, pretože musíme dať slovo ešte spravodajkyni. Nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna... Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahoželať pani Cavela k tejto dokumente, k tomuto dokumentu. Keď sme diskutovali o našej vlastnej iniciatívnej správe, Bohužiaľ, v roku 2008, keď nás zasiahla ekonomická kríza, komisia sa zaručila, že e, zabezpečí 100% poskytie e, pokrytie širokopásmovým internetom e, do niekoľkých rokov, ale toto sa nepresadilo, nepresadila to ani komisia a bohužiaľ nepodarilo sa to Komisia sa zaviazala to urobiť do roku 2013 a ja dúfam, že po tejto správe komisia bude reagovať dokumentom, ktorom sa zaviaže dosiahnuť tento cieľ. Myslím si, že je dôležité tiež diskutovať o zapojení všetkých ľudí e, v spoločnosti informačných technológií. Široké pásmo by malo byť dostupné aj vo vzdialených oblastiach, aj v chudobnejších oblastiach. A možno by sme mali hovoriť aj o širokopásmovom internete a o prístupe k nemu ako univerzálnej službe, tak aby všetci mali prístup k určitým službám a aplikáciám. A posledný bod, V správe by sme radi videli zmienku o revízii v strednodobojnom eh, horizonte, o eh, eh, súčasnej perspektíve, tak, aby sme zaručili, že 100% pokrytie, široko pásmové pokrytie do roku 2013 bude vykonané a tiež by sme mali vyvíjať aplikácie, ale týmto to už ukončím. Dávam slovo ešte raz pani Cavila. Neviem, či chce sa vyjadriť ešte aj komisia. Pokiaľ to bude ale by, mala byť polhodinová prednáška, tak sa toho radi vzáme. Dobre, takže keďže máme veľmi obmedzený čas, tak len môžeme zagratulovať pani e, spravodajkyni a poďakovať sa aj za správu. Pán predseda, chcem sa poďakovať všetkým kolegom, bola to veľmi konštruktívna a inšpiratívna debata a to ma veľmi ťaši, teší. Vaše pripomienky boli pre mňa veľmi dôležité a motivujú ma k ešte lepšiemu výkonu. Nebudem podrobne reagovať ale určite toto všetko, čo tu odznelo, zapracujeme do správy a budem samozrejme s každým z vás spolupracovať a teším sa na e, našu spoluprácu a na našu budúcu správu, pretože myslím si, že súhlasíte so mnou, ak poviem, že toto je jeden z najdôležitejších sektorov v Európe. E, len jednu vec chcem povedať. Ja trošku e, som mala výhrady k e, závedeniu alebo k uvedeniu veľmi ambicióznych cieľov, pretože ešte mi nie je úplne jasné, ako budú vyzerať e, nové finančné nástroje, ktoré budeme mať k dispozícii. Ale všetko, čo tu teda odznelo, e, bolo pre mňa veľmi cenné. E, myslím, že táto diskusia bola veľmi produktívna a pán predseda. Myslím, že potom, čo tu odznelo, budeme mať naozaj oveľa lepšiu správu. Ďakujem za vaše záverečné poznámky. Vám i ostatným kolegom želám ešte úspešnú prácu. E, dnes ale s prácou končíme a zajtra budeme pokračovať. Dovidenia.